Dobrý deň. Dobrý deň, eh, pani komisárka. kolegyne a kolegovia, otváram schôdzu. Prvý bod na programe je správa pána Fossa, autorské právo na digitálnom jednotnom trhu. A ešte než dám slovo spravodajcovi, viem, že toto je dosť významná rozpráva, ako sú všetky naše rozpravy, ale chcela by som vyzvať eh, kolegov, aby sa pridržali svojho rečníckého, rečníckého času, aby sme mali priestor aj na voľnú rozpravu, keď aj teda pre kolegov, ktorí nie sú zapísaní zo zozname rečníkov. A teraz sa okamžite už dávam slovo spravodajcovi pánovi Fosovi, nech sa páči, máte 4 minúty. Ďakujem pekne, pani predsedajúca, vážené dámy a páni, kolegyne a kolegovia. Dnes stojíme pred zásadnou otázkou a síce, do akej miery môžeme náš pojem vlastníctva ešte e, zachrániť do digitálneho sveta, ako to môžeme prispôsobiť, chceme vlastníctvo ešte chrániť, tak ako to poznáme a platí vlastnícke právo e, ešte vôbec, alebo komu to patrí. Chceme právny rámec e, vytvoriť pre internet, aby teda aj vlast robotníci nemohli byť okrádaní? To je teda veľká otázka, s ktorou sa dnes budeme zaoberať. A do akej miery to treba vyvážiť, vybalansovať mm, so slobodou prejavu, s odsúzením vlastníctva. Takže o to ide. Či v konečnom dôsledku chceme na internete dovoliť všetko, alebo ešte chránime nejaké hodnoty. Viem, že celá diskusia sa točí okolo slavného e, článku 13 a všetko sa sústreďuje naň, ale predsa len by som sa v krátkosti chcel vyjadriť aj k ostatným obsahom, ktoré máme ukotvené v tejto smernici. Jednak máme moderný text, e, data mining, teda text, e, ktorý implementujeme. Je to veľmi pokrokové a myslím si, že vôbec celosvetová prvá možnosť e, týmto smerom. E, v článku 12, e, v článku 12 sme vytvorili možnosť že sa bude uplatňovať rozhodok Európskeho súdneho dvora v prípade Reprobel, čiže je možné dosiahnuť rovnováhu aj pre autorov kníh a knižné vydavateľstva. Pre umelcov E, malých umelcov, hercov, všetkých e, kreatívcov. Sme e, v článku 14 a ďalších, teda podľa toho pôvodného poradia, sme vytvorili možnosť mať lepší vzťah k majiteľom práv, producentom, vydavateľstvám, bez toho, aby bolo hneď potrebné sa obratiť na súd. Teda je možnosť ten vzťah príslušne zlepšiť. Článok 11 dáva možnosť, aby aj eh, novinové vydavateľstva eh, mali lepšie práva. To je to, čo v zásade robíme. Teda dávame právo ako v končnom dôsledku zaobchádzať s týmto právom, to už je eh, na nich, ale teda majú v podstate lepšiu pozíciu z oči voči platformám, pretože aj tu na internete E, prevláda tá možnosť, takto sa to vyvinulo za posledné roky, že jednoducho e, to, čo je dostupné na internete, sa považuje za bezplatné a používa sa to e, tak, že vydavateľstva z toho vlastne nemajú žiadny výnos. Keď sa pozrieme na článok 13, zabúda sa poukázať na to, že sme vytvorili definíciu, kde pod článok 13 spadajú len tie platformy, ktoré presne vedia, že používajú e, majetok iných a že s tým e, mnohonásobne zarábajú. Čiže v končnom dôsledku z toho vyplýva otázka, ako sa to dá technicky zrealizovať pri platformách, ktoré e, všetko e, teda uploadujú, čo len e, chcú. A pričom aj tie platformy by mali mať zodpovednosť, ktorú im dnes chceme preniesť. Zodpovednosť, ako zaobchádzať s vlastníctvom iných a rešpektovať vlastníctvo iných. Čiže to je tá otázka, o ktorú tu vlastne dnes ide. Máme dobrý funkčný základ, aby sme sa posunuli vpred. E, dáva to isté usmernenie členským štátom, ako to celé realizovať a preto si myslím, že toto bola správna cesta alebo teda je to správna cesta vpred, aby sme vyvážili e, vlastnícke práva, slobodu prejavu a digitálny svet. Ďakujem pekne. Thank you. Ďakujem pekne. A teraz dávam slovo predstaviteľovi výboru pre vnútorný trh, pánovi Dantimu. Ďakujem pekne, pani predsednička, pani komisárka, vážené kolegyne a kolegovia. Myslím si, že vzhľadom na digitálnu revolúciu je zjavné, že je potrebná reforma autorského práva. Ide o Eh, princípy, o ktorých sme už v minulých rokoch eh, viackrát rokovali, najmä pokiaľ ide o zodpovednosť eh, platformiem. Také bombardovanie prostredníctvom médií, ktoré dnes zažívame, je nasmerované tak, že teda sa snažia to ovplyvniť. Myslím si, že nejde o cenzúru. Chceme zabezpečiť slobodu siete. Nejde o to, aby e, boli dotknuté e, také platformy, ktoré sú verejne prospešné ako Wikipedia a podobne. E, jednoducho vždy chceme, aby sieť teda ako keby chceli, že nech sieť ostane takým divokým západom, aby z toho profitovali len veľké platformy. Autory, kreat jednotlivci sú chrbtovou kosťou našej spoločnosti a predstavujú dôležitý súčasť nášho hospodárstva. Ďakujem pekne. Ďakujem. A teraz dostane slovo pani komisárka Gabriel. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička vážený pán spravodajca, tieňoví spravodajcovia, páni poslankyne, páni poslanci. V prvom rade chcem poďakovať poďakovať za veľmi konštruktívnu rozpravu, ktorú sme mali v priebehu posledných dvoch, dva a pol roka. Smernica o autorskom práve je zásadným prvkom našej stratégie jednotného digitálneho trhu. V mene Európskej komisie konštatujeme s uspokojením, že predbežná politická dohoda bola v tomto dôležitom spise dosiahnutá. Vážené poslanky a poslanci, ide o kľúčový moment pre európsku kultúru pre našu digitálnu ekonomiku a pre obhajobu našich európskych hodnôt. Nová smernica o autorskom práve umožní dosiahnuť náš spoločný cieľ eh, a teda prispôsobiť autorské právo 21. storočiu. Smernica bude prínosná pre tých, ktorí e, zabezpečujú, že naše európske hodnoty sú také, aké sú. E, e, sú to autory, interpreti, novinári, e, redaktori, knižní, e, filmoví, vydavateľia hudby a tak ďalej. Mnoho ďalších. E, tlač a kreatívny sektor bude posilnený e, a e, vyzvihne sa európske, e, teda európske kultúrne dedičstvo bude lepšie prístupné obyvateľom. Poprvýkrát v legislatíve EÚ individuálni tvorcovia budú ťažiť z konkrétnych ustanovení, ktoré posilnia ich rokovaciu pozíciu a pomôžu im E, získať férovú odmenu. Vážené poslankyne a poslanci, všetci títo aktéry, autori um, sa na nás pozerajú a očakávajú, že Európska únia dodrží svoje sľuby, že lepšie vyzbrojí uh, tvorcov, aby uh, vdýchli život našej kultúre, že uh, dá lepšiu pozíciu novinárom, aby bojovali za našu demokraciu to, čo máte pred sebou, je vyvážený text, ambiciózny text, e, text, ktorý zlaďuje viaceré e, záujmy, záujmy tvorcov a majiteľov práv, e, ktorí majú byť sférovo odmenení. Dopad na poskytovateľov služieb ostáva proporčný a používateľia a ich sloboda prejavu bude chránená. A napokon dovolte mi spomenúť, že komisia zverejní vyhlásenie o situácii organizátorov športových podujatí, eh, čo bude sprevádzať prijatie smernice. Eh, text eh, vyhlásenia je pripojený k tomu legislatívnemu rozhodnutiu. Takže veľmi rada si vypočujem vaše stanoviská, vaše názory a budem teda očakávať a dúfať, že prostredníctvom podpory pre túto smernicu všetci vyšleme ešte raz silný signál, signál pre našich tvorcov, autorov a naše hodnoty. Ďakujem pekne. Thank you, Commissioner. Ďakujem pani komisárka a teraz na jednu minútu dostane slovo pán Krasnodemský v mene Výboru pre priemysel, výskum a energetiku. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani predsednička. E, táto smernica o digitálnych právach na jednotnom trhu je potrebné, ale už sme na tom pracovali celé roky predtým, kedy boli pripravené a prijaté e, e, smernice e-commerce a iné v niektorých prípadoch e, sa e, z nich vytvárajú také nebezpečné e, vzťahy na jednotnom trhu. Zdá sa, že tá, tá správa je, že tá vec je jasná, ale nie je tomu gigantické korporácie tu, tu sa snažia presadiť svoje záujmy. Ide o koncerny tlačové, internetové a tak ďalej nie je, nema, majú dosť peňazí na tzv. Čierny, čierne PR a na ďalšie manipulácie. Um, my, sme, uh, my sa chceme zaoberať uh, adresátmi tej, uh, tejto smernice. Ide o vedcov, študentov, ktorí očakávajú riešenie, od, si, si žľubujú riešenie od tejto smernice. Celá tá situácia je dosť kritická. Myslím si, že tento parlament nie je schopný nájsť proste racionálne, racionálne riešenie a preto uh, si myslím, že by bolo dobre, keby sme to presunuli eh, do ďalšej periódy. Dobre, pán Žulo v mene Výboru pre kultúru a vzdelávanie. Ďakujem pekne, pani predsednička. Eh, všetko už zaznelo, pokiaľ ide o prínosy tohto textu, takže nebudem dlho hovoriť. Myslím si, že je tu len jedna otázka. Čo tento, toto hlasovanie znamená pre Európu? Európa je vlastne priekopníkom v takejto digitálnej regulácii a e, v tejto oblasti budeme celosvetovým modelom. A dnes e, naozaj je jasná voľba. Buď teda potvrdíme našu e, pozíciu slobody, alebo to úplne zamietneme. Viete, že dohoda v trialógu to nie je taký text à la carte, skôr je to taký útek dopredu a keby sme sabotovali túto dohodu, slúžili by sme Eh, len tým, ktorí eh, z toho profitujú ako platformy. Čiže nebolo by to dobré ani pre občanov, ani pre um, autorov. A potrebujeme teda spravodlivý dve odmeny pre autorov, aby každodenné používanie bolo chránené. To je presne to, čo je v tomto texte a dnešné hlasovanie e, vlastne kladie len jednu otázku, či tie platformy majú alebo nemajú zodpovednosť voči spoločnosti a e, k tejto, na túto otázku musia kolegovia zodpovedať a moja e, odpoveď je, že Európa neby mali povedať jednoznačné áno. Ďakujem pekne. Pán Bony na jednu minútu pre výbor eh, za občianske slobody a spravodlivosť a vnútro. Tri, e, článok 13 že začiatku zbudzoval obavy a preto bolo jasné, vytvor, že je potrebné vytvoriť uh, právny kompromis. E, internet to nie je len prístup k dielam slavných autorov a k dielným správam, ale je to takisto prístup pre informátorov, pre komentátorov, pre ďalšie milióny ľudí. Uh, dôležité je, že nemáme taký všeobecný záväzok filtrovanie uh, pretože si nemyslím, že je správne, aby všetko bolo správované pod rúškom licencií. Je, každá, každé pravidlo má svoje výnimky. Pokiaľ sa, je potrebné, aby sa platformy starali sami o svoj obsah. Nechceme, aby korporácie deci- rozhodovali o tom, koho pripustia na platformu a koho nie, pretože prevencia bola v minulosti cenzúrou. Um, ale dôležité, dôležité je mať aby sme, dôležité je, aby sme článok 13 vyčiarkli a potom si myslím, že budeme môcť hlasovať za túto správu, za túto smernicu a ďakujeme spravodajcovi za tú, za tú odvedenú prácu, že sme sa dostali skutočne tak blízko ku kompromisu. Ďakujem. Kolegyňa, kolegovia, bola som trošku flexibilnejšia, pokiaľ išlo o to otvárajúce kolo rečníkov a spravodajcov, ale odteraz už flexibilná nebudem. Teraz má slovo pán Svoboda, 1,5 minúty, nech sa páči. Vážená pani predsedajúca, vážená pani komisárka, Európska únia celkom určite potrebuje reformu autorského práva a hľadáme novú rovnováhu medzi záujmami autorov, používateľov a platformiem medzi nimi hľadáme rovnováhu pre 21. digitálne storočie a preto som rád, že v návrhu sú nové výnimky z autorskoprávnej ochrany v prospech vedy, v prospech vyučovania, v prospech zachovania kultúrneho dedičstva. Som rád, že ten návrh potvrdzuje práva vydavateľov ale zároveň, že je ochotný vyrovnať sa s parazitmi, s platformami, ktoré vlastne kradnú autorskoprávny obsah. Niektorí návrh kritizujú, že údajne zavádza cenzuru na internete, ale skutočnú cenzuru internetu by zavádzal vtedy, ak by bránil talentovaným tvorcom, talentovaným autorom, aby sa v digitálnom prostredí mohli profesionálne živiť svojim talentom, aby vytvoril prostredie, kedy by sa museli živiť ako predavači alebo taxikári a až večer po práci by by si mohli písať, čo chcú. To by bola skutočná cenzúra internetu. Výsledok trialógu ma osobne uspokojuje, dokonca viac než pôvodný mandát Európskeho parlamentu, za čo sa, veľ, z čoho sa veľmi teším. Thank you. Ďakujem pekne. A teraz na jednu minútu pani Geringer de Odenberg. Ďakujem. Za posledné dva roky sme diskutovali o rôznych verziách článku 13 a teraz je isté, že ten text e, zmení Eh, internet, ako ho poznáme a že to bude mať zásadné negatívne eh, dosahy na to, ako ľudia zdieľajú a nadobudajú poznatky. Mali sme všetci jeden veľký cieľ pomôcť autorom a interpretom, ale v končnom sledku sa nám nepodarilo nájsť rovnováhu medzi právami všetkých eh, zúčastnených strán. Je to obrovská chyba a preto jediná možnosť, ktorú teraz máme, je vymazať článok 13. To je minimum, ktoré je potrebné na to, aby tá smernica mala menej devastujúci účinok na európske internetové spoločnosti spoločnosti a našich občanov, ktorí už teraz demonstrujú proti tomuto e, spisu vo viacerých hlavných mestách EÚ. E, mandát, ktorý sme mali od Európskeho parlamentu, mal jasne chrániť a vylúčovať malé a stredné podniky e, v Európe z rozsahu pôsobnosti článku 13. Avšak, bohužiaľ, už to tak nie je. E, preto budú povinní kupovať nákladné filtrujúce technológie, ktoré momentálne vyrábajú len americké giganty. E, v tú súčasnom texte všetky komerčné e, web stránky, ktoré umožňujú publikovať obsah, musia kupovať licencie na všetko, čo by kedy mohli niekedy nahrať na internet prerušuje predsedajúca. Ospravedlňujem sa, ale varovala som vás, takže musím vás prerušiť. Máme tu modrú kartu, pán Roda. E, máte rečnícky čas, e, takže možno by ste to mohli riešiť v rámci vlastného rečníckého času. Modré karty vyhradíme tým, ktorí nemajú rečnícky čas. Pán Karim, 1,5 minúty, nech sa páči. Pani predsedajúca, pani komisárka, chcel by som poblahoželať eh, Axelovi za vynikajúcu prácu, že dostal do tejto fázy tento spis. Vážení kolegovia, mojou prioritou bolo vždy zabezpečiť, eh, aby tí, ktorí to tvoria, naďalej mohli mať eh, svoje živobytie aj v kreatívnom priemysle a zároveň mať výhradné ekonomické práva. Toto bolo podstatné na báze naliehavosti vznikajúcich nových biznis modelov a platformiem, ktoré vlastne neboli nejako regulované. Nebolo to ľahké rokovanie, ale ja som spokojný, že, pretože môj konkrétny cieľ bol dosiahnutý a že sú tu príslušné ochranné ustanovenia. Ja teda podporím výsledok dnešného hlasovania na báze mnohých zlepšení, ku ktorým došlo a to je pravda, že textové a data mining bude možné aj pre komerčné účely poprvýkrát v EU článok 11 bol počas rokovaní zlepšený, tak aby budúce vydavateľské eh, príjmy boli zabezpečené a bude sa týkať toto pravidlo len na malé výňatky textu a niektoré konkrétne slova, ktoré sa budú zdieľať. Článok 13 vysvetľuje, že um, platformy nebudú zodpovedné za e, tú bezpečný prístav e-commerce a bude vyžadovať e, vzdelanie príjmov, z ktoré budú vznikať e, z predaja práv, z predaja pr- prác, ktoré budú chránené autorským právom. A takisto nie, Podstatné je, že nedojde k žiadnemu všeobecnému monitorovaniu užívateľov, čiže napriek tomu, že niektoré platformy sa snažia presvedčiť eh, všeobecných, všetkých obyvateľov EÚ, to boli zavadzajúce informácie a tento parlament bude proti takémuto postupu naozaj tvrdo postupovať. Eh, pán Roda, chceli ste, Rody, chceli ste sa vyjadriť? Máte praktickú poznámku? Áno, pani predsedajúca, áno, pretože ja to považujem za absurdné, že vy tu zaba- bránite rozprave, celý svet sa na nás díva, každý príde na plenárku, držia svoje vlastné vystúpenia, a my to, toto nie je rozprava, nie je debata v takejto kritickej otázke, pretože vy tomu bránite. Ja si nemyslím, že to je múdre, ani si nemyslím, že to je spravodlivé férové predsedajúca. Nuž, ja by som chcela každému dopustiť alebo dať koľko chce rečníckého času, ale ja rešpektujem, chcela som dať slovo aj tým, ktorí nie sú na zozname rečníkov, aby na zozname rečníkov sú. A keď chcete, aby táto rozpráva pokračovala dlhšie, e, ja potom budem mať problém ale s ostatným e, celým e, programom. Takže to, ak vám dám slovo, Dúfam, že sa vám podarí vyjadriť, čo ste chceli povedať, ale beriem na vedomie vašu pripomienku teraz pán Gavada na dve minúty. Ďakujem, pani predsedajúca. Eh, dnes predpoludním je naozaj historický moment, keďže poprvýkrát parlamentné založenie na kontinente sa snaží opätovne dosiahnuť eh, rovnováhu vo vzťahu medzi eh, teda platformami a tým, ktorí ich živia, teda tvorcovia a tlač. E, ekonomika kreatívna, 500, e, vyše 500 miliard eur ročne a e, tisíce ľudí, ktorí pracujú v tomto sektore v Európe, sú zásadne ohrození nespravodlivosťou tohto finančného vzťahu, ale táto čo je ešte horšie, je, že vlastne ekonomika tlače sa akoby rozpadáva. Nikto nevie, ako to napraviť. Tlač, e, vážené kolegyne, kolegovia, tlač, pani predsedajúca, to je základom demokracie. Keď nebudeme mať slobodnú tlač, keď už nebudeme mať žiadneho e, novinára e, v Google, vo Wikipedii, v YouTube ani inde, tak už nebudete mať informácie budete mať len uh, všelijaké uh, uh, klebety, ale to nebude uh, zdrojom informácií. Čiže toto je jediná šanca pre tvorcov a tlačové, uh, tlačových tvorcov v Európe, aby sa dosiahla aká taká rovnováha, aby sme chránili ich budúcnosť a preto musíme zahlasovať za tento text a zahlasovať ho unblock, odmietnúť všetky pozmeňovacie návrhy, ktoré rozoberajú tento text. Toto nie je poprvýkrát, budú tam ešte ďalšie e, potrebné texty, aby sa to celé vyvážilo. Takže hovorí sa tu o cenzúre, hovorí sa tu o filtrovaní, hovorí sa tu o Wikipedii, ale Wikipedia je v texte chránená, nie je tam e, žiadna, žiadna cenzúra, žiadne filtrovanie prečo uh, sa takéto veci vôbec dostávajú sem do uh, pléna, pretože poprvýkrát uh, sme boli bombardovaní ako e, nejakí politickí väzni, intelektuálni, kultúrni väzni. Boli sme tými finančnými mastodontmi bombardovaní, ktorí chcú e, obsiahnuť celú našu aktivitu. Treba za tento text zahlasovať unblock, e, pretože inak to bude intelektuálny mnicho, ktorý bude mať obrovské dôsledky pre celú Európu. Ďakujem pekne. Sorry, colleagues Nehnevajte sa, kolegovia. My som chcela povedať, že ja mám 12 prihlásených e, do Catch the Eye. Tam e, e, číslo sa zvyšuje. Pani Reda na 3 minúty. Vážení dámy a páni. Ide tu o tri veci, ktoré sú tu príkladné v tejto diskusii. Poprvé, 200 tisíc ľudí tento víkend demonstrovalo proti tejto reforme a 5 miliónov podpísalo petíciu proti filtrom no, Avšak e, doteraz nikdy neboli takéto veľké protesty proti smernici v Európskej únii boli. A po druhé, ešte nikdy neboli protesty z tejto snemovne také, takto konzekventne ignorované. Už v lete sa voliči e, boli predmetom masívnej antikampane a namiesto toho, aby sa s tým vysporiadali, tak e, vlastne sa nič neudialo. Tu sa z tu zasielali rôzne e-maily aj našho kolegu Kavadu a Európska komisia bola označovaná e, za ničiteľa slobody a všetky tieto z, čierňovania sa diali z strany lobistických skupín. A potom e, týka sa, e, boli to podporované predovšetkým tými vydavateľstvami a tými novinami, ktoré vlastne budú strácať príjmy na báze týchto, e, tejto smernice autorských právach. Všetká kritika potom to viedlo k tomu, že si všetci mysleli, že celá kritika vlastne pochádza zo Spojených štátov. A však varovanie o tom, že tieto filtre boli kritizované aj vedeckými a výskumnými centrami a podobne. A poďalšie ani CDU, ani SPD, ani opozícia nepovažuje túto reformu za zmysluplnú. Nikto nechce prevziať politickú zodpovednosť za filtre, to, ktoré prichádza s článkom 13. A preto vlastne my hlasujeme vlastne proti tomu, ako je to v Bundes eh, parlamente a prepáčte, milí kolegovia, ja som vám neskakala do rečí, keď ste vystupovali. Ja čakám, kým kolegovia ma nechajú slobodne vystupovať. Predsednička Pán Brok, prosím vás, pani Reda má slovo, tak rešpektujte prosím rečničku, ktorá má slovo. Nech sa páči, môžete pokračovať. Nikto v spolkovej vláde nechce prevziať zodpovednosť za tieto filtre pri stiahovaní ani kancelárka Merkelová. Napriek tomu tu hlasujú za. Tak, vlastne tu um, vlastne, robí, robí vlastne službu um, Nemecku a Francúzsku, ako napríklad takisto obhajovalo aj um, ropovod Nord Stream 2. Predsednička opäť prerušuje vystúpenie. Prosím vás pekne, neprerušujte rečničku a prosím vás pekne, nechajte ju dokončiť svoje vystúpenie. Dámy a páni, tragické na tomto postupe je tu, že nová generácia, ktorý poprvýkrát e, ide voliť, e, má už svoju lekciu. Bez protestov je, nič sa nedeje a politici nám len klamú a nechcú sa nechať ovplyvniť eh, faktami, pokiaľ ide o geopolitické eh, záujmy. A tento pocit, a tento pocit eh, bezmocnosti sa potom bude takto prejavovať aj vo voľbách. Takže takto sa nedá, vážení kolegovia, robiť politika. Nedá sa toto smernice prejať, pretože to potom bude mohlo by to ohroziť dôveru v politiku celú, celej generácie tá rečnička je opäť prerušovaná predsedničkou. Ďakujem pekne. Mr. Kaspari has a question. Will you... Pán Kaspari má na vás otázku. Akceptujete? Nech sa páči, pán Kaspari. Vážená pani kolegyňa, ak som vám dobre rozumel, tak eh, vy hovoríte, že boli demonstranti boli, boli kúpení. Ak by to bolo tak, chcel by som jasne povedať a zopakovať, e, čo som povedal a prosím vám, aby ste, e, vy už, alebo ste sa vedovali len mojim e, slovám a ne ich dezinterpretovali. Ja som povedal len, že keď sa s, s, s kúpenými demonstrantami sme sa pokúsili zabrániť eh, protestujúcim. Ja som týmto nemyslela tých, tie tisícky mladých, ktorí vyšli do ulic. Ja, eh, rečník je prerušovaný predsedničkou a mikrofón mu bol teraz vypnutý. Predsednička, pán Kaspari, máte 30 sekúnd na otázku. Vy ste už vyjadrili svoju pointu a teraz by som dala slovo pani Reda, aby mohla odpovedať. A prepačte, je to 30 sekúnd a pani Reda vám zodpovie. Pán Kaspari práve ste to povedali, že niektorí demonstranti boli kúpení a hovoríte ste o 450 eurách a všetci sme počuli, že 450 eur, o ktorých ste hovorili, mala organizácia občianská E3, ktorý poskytla protestantom, protestantom prišli do Bruselu, ovplyvňovali lobbystov. Čiže sami mi neveríte, že či členovia organizácie GEMA prišli na svoje vlastné náklady do Bruselu. To nie sú žiadni kúpení demonstranti, pán Kaspari predsedajúca. Ďakujem pekne. E, pán Rod, a ešte vy ste chceli sa vyjadriť e, s faktickou poznámkou? Predsedajúca, no už pokúsim sa to vyriešiť takto. Za chvíľku budete mať jednu minútu. Chcete využiť svoju minútu teraz, aby ste položili otázku? Rečník hovorí bez mikrofónu. Vy mi nedovolíte položiť otázku napriek tomu, že ona tu klame v plenárke. To je absurdné. E, nemôžem vás počuť, hovorí predsedajúca, pretože nemáte zapnutý mikrofón. Chcela som sa snažiť uistiť, že tí, ktorí prišli do tejto snemovne, prišli na začiatok, aby sa dostali do zoznamu e, spontánnej rozpravy. Keďže vy na tom trváte, pani Reda, ste ochotná akceptovať krátku otázku pána Rodu? Pán, nemáte 30 sekúnd od teraz. Ďakujem pekne. Ja som sa vás iba chcel spýtať, že kde je ten e, filter kde je tento eh, filter pre stiahovanie eh, konkrétne v texte. Prosím vás pekne, odpovedzte, kde ten filter je. Máte 30 sekúnd. Eh, Už vážený pán kolega, tam sa hovorí o tom, že platformy musia zabrániť oznámeným textu, zabrániť stiahovaniu takéhoto textu, ale nemusí byť udelená licencia, respektíve môže sa to stiahovať len na báze licencií, tak je to uvedené v texte kontexte. Vážení kolegovia, teraz dám slovo kolegovi Maštálkovi na 1,5 minúty. Ďakujem, pane predsedajúci. Dnešní zasedání spíše pripomína finále fotbalu. Vážený kolegovia, asi je, by to pripomínal futbalné majstrovstva, než racionálnu e, parlamentnú rozprávu. Myslím, že budem hovoriť za vás všetkých, keď poviem, že všetkým nám sa uľaví, keď sa tento text odhlasuje, a to snáď aj bez ohľadu na to, ako dopadne jeho výsledok. E, keď zásadne nesúhlasím s článkami 11 a 13, máme za sebou dva roky tvrdej práce a náročného vyjednávania. A nie je žiadnym tajomstvom, že s výsledkom nie som spokojný a svojej politickej skupine odporúčam hlasovať proti tomuto návrhu. My sme premeškali jedinečnú možnosť modernizovať autorské právo tak, aby sme stimulovali európsky kreatívny priemysel, podporili inovácie, malé a stredné podniky a miesto toho máme na stole návrh, ktorý počíta, prepačte, s cenzúrou internetu, šikanou novozačínajúcich podnikov, návrh, ktorý povedie k úbytku diskusných fór a napokon dopadne na každého jedného užívateľa sociálnych sietí, skončí tak internet, tak ako ho poznáme dnes, tomu by som mohol uviezť ja celý rád konkrétnych dôkazov, ale nemám toľko času. Okrem toho sa domnievam, že pokiaľ si kolegovia tento návrh odhlasujú a zdôrazňujem odhlasujú, dajú facku do tváre všetkým tisíckam občanov, ktorí nám denne písali varujúce e-maily, podpisovali petície a demonstrovali v uliciach. Európsky parlament tým len dokáže, prečo je stále viacej štátov skeptických voči členstvu v tejto inštitúcii, arogancia moci a odklon od občanov a od záujmov, prospech záujmov nadnárodných korporácií je presne to, čo musíme zmeniť. Ďakujem pekne. Teraz na dve minúty pán Arnott. No, no, my boli sme predmetom lobbystov e, extenzívne na oboch stranách. Ja s, počul som o množstvoch obyčajných ľudí, ktorých sa obávajú o budúcnosť internetu. Na druhej strane mali sme rôzne koktejlové recepcie a podobné. Dokonca nám aj zaplatili taxík, e, sme sa prišli, ktorí bojovali za túto legislatívu. Ale kreatívny vymysel e, vraj je za, tento, za túto smernicu, ale nie je celkom tak. A mne oveľa viac záleží na tom, čo si myslia obyčajní ľudia, moji vlastní voliči v mojom volebnom obete, ja chcem, aby oni nám povedali, čo si myslia. Samozrejme, že potrebujeme rovnováhu medzi chráti, ochranou e, autorského materiálu, ale zároveň umožniť e, ľuďom, aby mohli robiť e, svoju každodennú prácu. Ale táto legislatíva, konkrétne článok 13, neprináša túto rovnováhu. Je do, po, je to nesprávne, pretože prakticky technologické firmy budú musieť považovať občanov za, za vinných, že zneužívajú autorské práva. Takže na jednej strane, keď tu budeme chcieť jednu vec, ktorá, je jedno meritko pre všetkých rovnaké, to nie je dobré, pretože veci sa, sú v, jednej, v rôznych krajinách rôzne a právnický obsah bude v niektorých krajinách možno považovaný za nelegálny a z, nás, mnohí z tých, ktorí sú, e, veria v európsky projekt, e, vlastne to podporujú. A je to podobne, ako je to v prípade e, britských občanov, jedni, ktorí boli za za to, aby, Európs- aby Británia ostala v EÚ, ale teraz zmenia svoj názor. Chcú, aby Británia odišla, pretože tu chcete aj takýmito e, predpismi klásť klin medzi Spojené kráľovstvo a Európsku úniu. Preto je presne tento typ e, legislatívy. Tento parlament mal 3,5 týždňa e, na to, aby pri, ma, veci E, do, ešte 3,5 týždňa do konca tejto legislatúry a vlastne preto je tu taký silný tlak. Takže prosím vás pekne, počúvajte vašich vlastných voličov a nerobte tú väčšiu ešte medzeru medzi týmto parlamentom a občanmi, e, než už, ešte väčšiu medzeru, než, než je predsedajúca. Je tu modrá karta od pána poslanca Zdrojevského, takže pán Zdrojevský, máte 30 sekúnd. Aha, prepoč, ja som jeden z tých, ale veľmi, ja som z tých, ktorí za, ale ja som e, z tých, ktorí bol, bol predmetom lobbystov. Chcel by som zdôrazniť, že tá skupina, ktorá bojuje o právo na, svo, na svoje využívanie e, svoju, svoju e, odmenu nemôžeme označiť ako lobbystami, pretože chcem sa spýtať, že či rozoznáte tých lobbystov, ktorí bojujú za ekonomické či hospodárske subjekty a od tých, ktorí lobujú alebo sú, bojujú za svoju vlastnú odmenu, za svoju vlastnú prácu pán Arnold. Nemám problém s tými, ktorí chcú mať svoje živobytie z svojej práce, veď to je v poriadku, s tým nemám problém. Ja ale tu však vidím to, že stále sa o, sme, opakovane sme tlačení priemyslom a nie sme tlačení samotnými tvorcami. A ja keď počujem uh, vo svojom obvode e, iné veci, ale to, tu nepočujem ten hlas ale myslím si, že občanom naozaj veľmi záleží na tom, aký bude mať dopad tento článok 13. E, teraz ďalšou rečničkou je pani Butone na jednu minútu. Je vous remercie. Ďakujem pekne. Dnes sa vyjadríme o smernici o autorskom práve. Bude to historický deň pre e, tvorbu v Európe a e, čierny deň pre kultúru. Tento text je výsledkom takmer trojročnej e, dôslednej práce, ale obsah nezodpovedá vôbec týmto novým uh, očakávaniam je to skôr zmanipulované so Silicon, uh, alebo tomu, čo tvrdia tí zo eh, Silicon Valley. Uh, je to text, ktorý je vyvážený pre používateľov a uh, autorov uh, budú v lepšej situácii, pokiaľ ide o ich práva, najmä voči voči platformám. Tento text je zásadný pre našich umelcov. Budú mať právo na spravodlivú a vyváženú odmenu zo strany platformiem, ktoré sa obohacujú vďaka ich dielam. Uh, Niekto povedal, že e, kultúra e, sa e, neozdravuje a nedobíja a ako tieňová spravodajkyňa musím povedať áno kultúre, áno pra, autorským právam, právam tvorcov, redaktorov a umelcov. Mr. for one minute, please. Pán Fontulus, na jednu minútu, nech sa páči. Už kým tu my diskutujeme, mnohé firmy na internete osobitne v sociálnych eh, médiách uplatňujú cenzúru, eh, to na báze eh, želania ich užívateľov. Akým spôsobom môžeme legitimizovať tieto súkromné subjekty? Keď obsah sa môže využívať na to, aby niekoho ste z internetu vylúčili. Uvidím príklad, len keď by ste spomenuli moje meno, alebo keď budete publikovať môj prejav v Európskom parlamente na niektorých sociálnych sietí, tak to už stačí na to, aby ste potrestali vlastníka tohto tejto, z tejto stránky po určitú dobu. Tak to, je, to nie je žiadna sloboda filtre, ktoré budú identifikovať e, tie slova, ktoré budú akoby zakázané, to je menej slobody, to sú vlastne čierne stránky e, našej histórie. Pripomína nám to sovietský zväz. E, a naozaj ja budem teda hlasovať proti tomuto predpisu a je proti tomuto článku. Ďakujem, Verhajen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Vážené kolegyňa a kolegovia, už eh, takmer dva a pol roka sme tu v parlamente a eh, spoločenskými štátmi sa snažili vytvoriť vybalansovaný kompromis a vytvoriť text, ktorý, eh, ktorý umožní viac férovosti v internete, kapitalizáciu veľkých koncernov, E, práve tu je to naše základné práva. Keď autorské právo je jedno zo základných práv a pokiaľ to bude v poriadku, tak je to dobré, pokiaľ nie, tak to povedie všetko k umeniu, e, k ochudobneniu umenia. Už e, 19 tisíc eur. Toto nemôže byť predsa cieľom našej spoločnosti a našej politiky. Tí istí politiky, politici, ktorí tu hovorili o minimálnym vzdá pri adekvátne odmeny, ignorujú tú situáciu, kde kapitalistické veľkokoncerny e, vykoristujú e, kultúrny e, umelcov, pokiaľ sa to dá licencovanie obsahov. Toto nie je predsa mamut E, obrovská úloha. E, licencové konanie sa e, zjednodušilo, keď si zoberieme článok 70, článok 17, strá, rôzne odseky. Toto sú rôzne toto sú rôzne výnimky, aby sa zamedzilo nepriateľným výnimkám Eh, Google, Wikipedia sú vyňatí eh, z tejto z oblasti pôsobenia tejto smernice a takisto malé startupové podniky. Takže chceme zachovať proporcionalitu opatrení a porovnateľ, uh, eh, um, fér, férovosť, ktorá sa za tým schováva. My uh, chceme konečne vytvoriť pravidlá, ktoré, ktoré nám umožnia férovosť v internete a uh, konečne zamedziť uh, nadvláde kapitalistov. Um, pani Rozia, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Táto smernica je eh, plodom naozaj eh, troch rokov veľmi intenzívnej práce a eh, ochraňuje všetkých aktérov v sektore, umelcov, autorov, novinárov, producentov, výskumníkov, ale aj používateľov platform a spotrebiteľov. a e, po, prinesie právnu istotu e, a prinesie aj e, nové používanie, používanie tých platform. Táto smernica dokazuje, že Európa sa dokáže presadiť, presadiť si svoju zvrchovanosť voči podnikom, ktoré majú obrovské už rozmery. Je to smernica, ktorá ochráni európskych umelcov E, prečo by nemali byť odmeňovaní len preto, že je to digitálne. Naopak, všetká práca musí byť odmeňovaná. E, tieto e, agresívne lobistické praktiky šíria klamstva o hrozbe, ale vidíme, aké sú tam rôzne temné finančné praktiky za niektorými organizáciami. Dúfam, že dnes príjmeme e, rozhodnutie, ktoré bude víťazstvom pre Európu v boji proti e, ultraliberalizmu týchto gigantov. Ďakujem, pán Zlatovský, na jednu minútu. Pani predsedajúca, ďakujem vám pekne. Pred chvíľou sme boli um, svetkami sporu o to, o, o čo ide vlastne v tejto smernice. Je to celá kvitesencia všetkého toho, o čo nám ide, pretože najväčší problém s touto uh, smernicou, vážne dámy a páni, spočíva v tom, že jej interpretácia bude dôležitejšia možno ako uh, ten obs obsah, ktorý uh, pán Fos tak fantasticky predniesol tomto je problém v nejasných, vo vágnych definícií, pretože uh, autorské práva pre vydavateľov bude, znač, uh, bude znamenať veľký význam pre verejnú, uh, verejnú diskusiu. Uh, títo vydavateľia už dnes majú veľký, veľký vplyv na verejnú diskusiu. Oni sa snažia získať monopol na informácie a toto vlastne tieto informácie už nebudú môcť používať menšie portály alebo blogery. Preto vás poprosím, aby ste hlasovali proti Ďakujem, pán Roden, na minútu. Ďakujem veľmi pekne. Je to neuveriteľné, že dnes tu hovoríme, teda počujeme o hlavi, počujeme lavicu, ktorá sa dala, e, ktorá sa dala e, zapriahnuť do, e, a ťahá ten vozík pre tých, ktorí sa snažia zabrániť alebo sa snažia identifikovať túto diskusiu. Nie, bez ohľadu na to, čo uh, hovoria mnohí, hovorili mnohí predrečníci, neexistuje žiadny uploadový filter. Práve naopak, zodpovednosť uh, je na platformách a dnes akceptujeme uh, s radosťou dokonca, že uh, uh, je že sú veci, ktoré môžu existovať na platformách. My existujeme, akcept, ak neakceptujeme technológiu, uh, ale tu ide o ochranu umeleckých diel, nie o kontrolu jednotlivca. Je to uh, kradnutie umenia umeleckých diel bez toho, aby sa za to zaplatilo. Používanie veci bez toho, aby sa za to zaplatilo. A mnohí autory budú podstatne chudobnejší, pokiaľ táto smernica nebude pozitívne odsúhlasená. Ďakujem pani Trupel na minúta. Vážené kolegyne a kolegovia, my chceme slobodný, ale, slobodnú, ale aj férovú sieť. My chceme slobodu, ale aj zodpovednosť. Nechceme cenzoru. cenzuru. Nikto z nás nechce e, cenzuru. Cenzura nie je ochrana autorských práv. Chceme, aby e, sa aktívne komerčné platformy končia licencovali, pretože všetko, čo bude licencované, nebude filtrované. To je tá situácia, ktorú navrhujeme. Uploadery, e, tí, tieto platformy musia konečne prevziať eh, zodpovednosť a eh, autory a eh, novinári budú konečne riadne zaplatení. Toto považujem za spravodlivosť v slobodnej sieti, ktorú všetci chceme. Potrebujeme pravidlá pre kapitalizmus platform, musia platiť dane, musia prebrať zodpovednosť za, nesprávne, za šírenie nesprávnych informácií a ochrana autorských práv je len časť e, týto, celého toho balíku. E, nejde o prereguláciu, ale ide o férové, férovú spoločnosť a autory sú v našej spoločnosti e, minoritou, potrebujem, potrebujú, aby sa ich práva chránili a poprosím vás, aby ste sa o to zasadili aj vy. Ďakujem pekne. Ďakujem. Pani Michal na minútu svojho času som e, vítala harmonizácie európskeho autorského práva, ale to, čo máme pred sebou, je všetko iné ako odvážne, pretože tí, ktorí sú za túto reformu, to sú predovšetkým vydavateľstva a ostatní uh, to podporujú, ale 5, milión, 5 miliónov ľudí, 5 milión ľudí to sú kreatívni ľudia. Títo nám svojimi podpismi ozremili, že uh, takéto stroje a takéto platformy nemajú rozhodovať o základných právach, na to sú štáty a preto uploadový filter v článku 13 či 14 musíme hlasovať proti. Mali autory nemôžu vyjednávať po celom svete svoje licencie, to je absurdné. E, takže platformy regulácia platform vyzerá inak. Digitálna daň, etické algoritmy, stre- e, prísne kartelové práva a preto my e, odmietame výsledok trilógu. Nájdime lepšie riešenie. Nejde o vyčistenie trhu, ale o e, slobodnú komunikáciu v 21. storočí analogovo a digitálne. Pán Baten na minútu, nech sa páči. Nikto nie je proti autorskému právu autorov, ale táto smernica je o podpore záujmov nadnárodných korporácií a maximalizovaní ich zisku. Ide tiež o kontrolu a vypínanie slobodného prejavu. A ktoré médiá neschvalujú a politický establishment, ktorý neschvaluje a tieto hlasy už, tie hlasy, ktoré sú proti, už sú vymazávané a to je vlastne inštitucionálna cenzúra. Britskí e, poslanci učili e, si hlasovanie o tomto, inak by to prešlo už minulý rok poslanci si musia uvedomiť, že európske voľby sú, nasledujú čoskoro a voliči by si mali všimnúť, koho hlasovali, ktoré, ktorí poslanci hlasovali za túto smernicu a mali proti ním hlasovať 25. mája. Európska únia a e, politický establishment chce potlačať e, slobodu prejavu a ak tí, ktorí hlasujú za túto smernicu, by mali prísť o svoje kresla. Pán Šošnež na jednu minútu. Internet eh, stal sa tým, čím... Áno, eh, internet sa stal eh, tým, čím je aj dobre, eh, dobrovoľnému a zaangažovanie eh, ľudí. Eh, takže je to príkladom toho, ako, sa, ako by sa mohol vyvíjať náš svet, keby neboli regulácie, keby ne, sme nemuseli nosiť ťažký balík všetkých možných predpisov, ktoré musíme dvíhať každý, každý deň na svoj, na svoj hrbát je to, e, táto regulácia je skutočne škodlivá. Bez, e, svet by sa rozvíjal bez týchto regulácií lepšie. Rozvíjal sa tak ako ten internet, e, že keď chceme vyslať silné signály, všetko myslím si, že by, by sa nám žilo lepšie a jednoduchšie. Preto si myslím, že treba zatvoriť dvery, dvere. Nechceme zatvárať dvere za každým, ako sa na to ukáže príležitosť. Teraz e, máme pár centimetrov, ktoré sme sa dostali do prvý. My nechceme vaše regulácie, my nechceme vaše e, prsty v internete. Ten internet sa rozvíja veľmi dobre aj bez vašich regulácií. Pán de Grandis Pascal, nech sa páči, minúta. Vážení priatelia, čo sa týka porušovania autorských práv, tu e, sa e, dochádza k mnohému porušovaniu autorských práv na internete na základe slobody, ktoré e, umožňuje komukoľvek hovoriť slobodne tomu, to, čo chce na digitálnych platformách. Vrátanie obsahov, ktoré sú chránené autorskými právami, ale autorské práva predsa sú e, vlastníctvom, tak ako vlastníctvo v iných oblastiach a preto je potrebné tieto práva chrániť. A namiesto toho, aby sme si tu poskytovali, e, dávali zodpovednosť autorovi, tak e, sa kladie zodpovednosť na platformy, pretože práve tieto platformy majú takisto tieto veci analyzovať. A platformy musia kupovať E, obsah a my sme v trilógu dosiahli práve ten cieľ, že sme e, vyvážili tú situáciu, ktorá tu e, predtým nebola a preto vás žiadam, aby ste túto platformu podporili. Ďakujem, pán Veľké na minútu. Vážená pani predsednička, ďakujem veľmi pekne. Len Google je E, vlastne súhla, e, je, e, je, súhlasí s touto reformou, hovorí, hovoria to ale nie je pravda. Mnohí veci a mnohí autory a autorky táto reforma vedie k tomu, že e, sa posilnia nie kreatívne osoby, ale tí, ktorí zužitkujú ich e, diela. Takže ide tu oveľa viac ako o autorské práva. Ide o základné, e, základné hodnoty našej demokracie. 500 ehm, tisíc ľudí, ktorí podpísali ehm, petíciu tak komisia označila za mob. Mnohí demonstrujúci mladí ľudia, títo, e, týmto sa podsúva, že e, dostali peniaze a len preto išli demonstrovať. V tejto diskusii v podstate ide o stav našej demokracie a my musíme, predovšetkým my, mladí e, demokrati a Európania, musíme

Eh, nejakým spôsobom presvedčať, lebo každý bude hlasovať, ako eh, bude chcieť, ale obraciam sa na našich voličov. Vážení dámy a páni, vo svojich eh, krajinách ste hlasovali za prístup do Európskej únie. Keď necháme, keď opustíme e, túto bio, byrokratické, e, toto byrokratické pole, ktorým je Európska únia, vytvorme skutočnú e, Európsku úniu, úniu národov, vytvorme ju na novo a dne, ja by som chcela, aby, sme nehlasovali, aby ste nehlasovali za tých poslancov, ktorí budú brániť túto smernicu. Urobte to podľa najlepšieho vedomia a svedomia. Ďakujem. Máte modrú kartu eh, pána Zdrojevského? Eh, akceptujete, akceptujete otázku pána Zdrojevského? Pán Žultek? Eh, ďakujem veľmi pekne. Vy ste hovorili, že ste proti tejto smernice, si proti odmeňovaniu umelcov. Vy ste povedal, že ste za polexitom. Ste ste eh, šéfom eh, strany Polexit, ktoré hlavným cieľom je vystúpenie Euró- eh, Polska z Európskej únie. Nech sa páči. A nechci si uzbedať na otázku? Nie, máte ešte ďalšiu modrú kartu od pána Kávadu. Vážená pani predsednička, vy ste eh, vy ste presvedčení o tom, že treba vystúpiť z Európskej únie. Prečo teda chodíte sem, keď je to pre vás také, také uh, zlé? Uh, mikro, rečník hovorí bez mikrofónu. Áno, ja som e, tu verejne v tomto parlamente e, možno e, asi pred mesiacom som oznámil, že ja som za to, aby Polsko odišlo z Európskej únie a aby odišli aj ďalšie krajiny, aby vystúpili z Európskej únie, aby opustili tento byrokratický, byrokratický útvar, akým je Európska únia dnes. Ja som ja áno, ja e, som tom hovoril, za to hovorila aj v Polsku a tu v tomto parlamente som doteraz hovoril e, takto, ale pokiaľ sa parlament nezmení, pokiaľ e, sa Európska únia nezmení, treba odísť, ale to, čo sa deje s touto smernicou, čo sa deje s inými vecami, toto znamená asi toľko, že Európska únia sa nezmení sa mení na iný útvar, na, e, je inou, e, inou, iným smerom, ako sme si predstavovali. Sú tu všetci len veľmi arogantní. E, dobre, ďakujem, vy ste mal čas na zodpovedanie tejto otázky, takže teraz ako ďalší pán Saliny nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Najskôr mi dovolte poďakovať sa uh, našim, eh, nášmu kolegovi, pánovi Fos, Axelovi Fosovi za vynikajúcu odvedenú prácu, pretože si myslím, že je to jedna z najdôležitejších eh, jeden z najdôležitejších bojov eh, v tejto legislatívnej perióde, ktorý sa dnes skončí, pretože ide skutočne o práva kreatívnych osôb, to je práca a umenie v Európe a je toto, za čo, za čo hlasujeme, čím Európa žije, pretože práve toto chceme brániť. A kolegovia, ktorí sú proti tejto smernici, tak by si mali eh, pomyslieť ešte na jedno keď máme internetové platformy, ktoré zarábajú milióny a miliardy dolárov za, eh, za reklamu, tak musia uznať aj tú prácu a diela Eh, tých osob, ktoré prezentujú, pretože nikto iný okrem nich eh, neberie, nemá tieto príjmy. Možno, že eh, to Google nejakým spôsobom presúva. Máte Eh, pani Reda, vy ste hovorili o mladých ľuďoch, ale títo mladí ľudia sú eh, chlapci a dievčatá, ktorí eh, platia 3 doláre za ten žurnál, ktorým zaplatí 3 doláre za žurnalizmus práve preto, že tá platforma ich neplatí, pretože pokiaľ by ste sa chceli zastupovať týchto ľudí, tak by ste mali zastupovať copyright. Ďakujem, pán gramatika, keď som má mm, minútu. Ďakujem veľmi pekne. Tento boj sa začal ako technická diskusia. Avšak eh, vyvinulo sa to za eh, boj o dušu Európy, o jej kultúru, o jej hodnoty. Eh, dohody majú zabezpečovať to, aby autory prežili aj v digitálnej sfére. Avšak tu ide aj o niečo dôležitejšie. EU e má odvahu pustiať sa proti veľkým konglomerátom a veľkej technológii a pretože títo majú schopnosť zavádzať e, občanov. Ja som trošku prekvapený z toho, že mnohí kolegové tomuto nerozumejú. Tu boli veľké rokovania a tých, tu 5 hlasovaní v plenárke a to, čo máme pred sebou, venovalo sa tomu x e, rokovaní, to, čo máme pred sebou, to nám vlastne tiež ukazuje, že túto smernicu podporujú aj eh, oficiálne orgány, ktoré zastupujú aj autorov, aj umelcov. A ja ako spravodajca vo výbore by som chcel vyzvať všetkých kolegov, ktorí sú eh, za otvorenú eh, za otvorený internet, aj férový internet, aby podporili výsledok trialógu

Pán Spoštovani, tako kot imamo pravico do svobode govora na... Všetci máme právo vyjadriť sa slobodne na internete. Máme právo byť chránení e, kultúrny obsah, e, nezávislá žurnalistika, to sú naozaj základy našej spoločnosti. A táto rozprava ako keby ukazovala, že tieto dve práva, tieto dva typy práv sú v rozpore, ale to nie je pravda. Axel Voss eh, odviedol úžasnú prácu za posledných 2,5 roka. Sústredili sme sa na najväčšie platformy, ktoré eh, majú najväčšie zisky a ktoré nezdieľajú tieto zisky s autormi. Ak chceme nezávislú žurnalistiku, ak chceme mm, nezávislú tvorbu a tak ďalej, potrebujeme túto smernicu. Nevyrieši to všetky problémy, ktoré máme s platformami, ale e, budeme chrániť kultúru a tvorbu a podporím tento dokument, pretože ide o e, je, e, vyvážený dokument. Ďakujem. Na jednu minútu pán Blanko López. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Nikto nechce odstrániť slobodu na internete, ale internet nesmie byť priestorom eh, bez zákonov. Ide o to, aby sme podporili tvorbu, kultúrnu tvorbu a dá sa to iba, ak budeme mať upravenú eh, upravené férové odmeňovanie. Táto smernica, tento text je vyváženejší, pretože tam máme aj ten hodnotový reťazec zohľadnený a nechápem, prečo niektorí zástupcovia ľavice sa zrazu zásadzujú za teda na jednej strane za autorské právo a na druhej strane sú za to, aby sme e, nútili platformy nadobúdať licencie. To nie je ani kontrola, ani ohrozenie táto smernica zodpovedá výzvam 21. storočia a e, treba to podporiť slobodu prejavu, slobodu názoru, slobodu kultúrnej tvorby a spravodlivú odmenu za prácu. Ďakujem. Pán Blanko López, máme tu dve otázky modrej karty. Akceptujete tieto otázky? Takže pán Rubik a pán Matias. Pani Matias, poprosím vás, aby ste svoju otázku položili po 30 sekúnd. Ďakujem pekne. Chcel som sa pána Blanko Lópeza opýtať, či je pravda, že e, všetky nekomerční používateľia v budúcnosti budú oslobodení od zodpovednosti, keď budú nahrávať a stiahovať? Pani Matias? Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Eh, chcela by som sa opýtať kolegu, povedali ste, že nebudú sa eh, čerpať diela, ak nebudú odmeňované. Nebudú sa tvoriť diela, ak nebudú odmeňované. Ale kde to je v tej smernici? V tej smernici sa uvádza, že má byť primeraná odmena pre tvorcov. Ja som to nikde nenašla. Cenzúra tam je, ale nikde tam nie je napísané, že je tam primeraná odmena. Povedzte mi, kde tam je presne uvedené tá primeraná odmena. Áno, ide o to, aby sme dostali do rovnováhy tento hodnotový reťazec. Veľké platformy tiež musia prispieť, musia tvorcov spravodlivo odmeňovať. Treba odmeniť kultúrnu tvorbu a teda nechápem ľavicové hlasy, hovoria iba za e, veľmi malú časť a je to na škodu e, kultúrnych tvorcov v našej krajine a v Európe. A pán e, kolega López, myslím, že ste nezodpovedali na otázku pána Rubiga. Pán Rubik mal ešte otázku. Chcete ešte na ňu odpovedať? Ale <laughs> už tá otázka zaznela. Tá otázka už zaznela. Spomínate si, na čo sa pýtal? Pán Rubik, skúste zopakovať svoju otázku. Áno, chcel som sa Blanka Lópeza opýtať, či je pravda, že všetky nekomer- všetci nekomerční používateľia sú oslobodení od zodpovednosti a teda tento uh, priemysel tak povedať, žalby nebude môcť žalovať obyčajných občanov za porušenie autorských práv, uh, ale tú zodpovednosť budú mať iba platformy. no no creo que eso sea así. Nie, nemyslím si, že je to tak. Dobre, prejdeme k ďalšiemu rečníkovi. Pán Fisas Ayala, jedna minúta. Myslím si, že je to vyvážený text, ktorý hájí e, záujmy všetkých zúčastnených, ale pre oblasť športu je to sklamaním, pretože práva športových, e, teda organizátorov športových podujatí tu nie sú. Pôvodne v septembri pri hlasovaní v pléne bolo takmer 400 hlasov za príslušný pozmeňovací návrh Máme tu aj tento rozsudok týkajúci sa Premier League a komisia e, slúbila, že preverí ochranné systémy, ale komisia sa teda rozhodla e, vydať všeobecné vyhlásenie. Samozrejme je dôležité chrániť práva kultúrnych tvorcov, ale aj práva e, organizátorov športových podujatí musia byť chránené. Budem hlasovať za tento text. E, zdá sa mi e, nevyhnutné chrániť práva kultúrnych tvorcov v Európe. Pani Regner na jednu minútu, ďakujem pekne. Rozpráva ukazuje, že žijeme naozaj e, živý a vášnivý parlamentarizmus. E, nezhodneme sa vo všetkom, ale myslím si, že určite sa dnes nikto nenudí. Autorské právo už nezodpovedá e, aktuálnej situácii. Internetoví giganti zarábajú, mnohí umelci z toho nevidia nič práve nie tí, ktorí e, nemajú nejaké super bestsellery a netvoria niečo ako na páse. E, pre nich treba nájsť primerané roz, e, e riešenia, pretože ich situácia je stále komplikovanejšia. Nesmieme internet zničiť, ale autorské právo musíme prispôsobiť Eh, internetu. Som proti tomu, aby súkromné internetové koncerny eh, na úkor eh, slobody pre všetkých mohli, mali presadzovať kreativitu umelcov, takže koncept rozsiahlej zodpovednosti platformiem e, vedie práve k takýmto e, nahrávacím filtrom a to e, nepochybne ku cenzúre na internete. Mne v tomto procese vždy išlo a ide o to, aby sme mimoriadne chránili práve tých kreatívcov. Oni by mali mať príslušné právo, aby dostali primeranú spravodlivú odmenu a teda som veľmi sklamaná z výsledku v pomere k tomu, o čom sme hlasovali v, v právnom výbore. Tak, a teraz prejdeme na voľnú rozprávu, keďže aj ako prvá dostane slovo na minútu pani Šojdrová. Ďakujem za slovo. Dámy a páni, v prvom rade chcem poďakovať autorovi tejto správy, Axelovi Hosovi, za jeho veľmi cieľavedomú prácu a statočnú prácu, pretože vzdorujeme veľkej antikampani proti tejto novej smernici. A ja budem za túto smernicu hlasovať, pretože si myslím, že tá prepracovaná verzia veľmi dobre vyvažuje záujmy e, tak internetových platformiem, ako aj autorov, vydavateľov a nás, spotrebiteľov zo spoplatnenia sú vyňaté nekomerčné platformy, ako je Wikipedia alebo vzdelávacie platformy. Článok 13 vzbudzuje najväčšie emócie a stal sa symbolom proti tzv. cenzúre. Avšak kritici nepredložili žiadny konštruktívny návrh, ako inak zaplatiť odmeny autorom. Inými slovami, ako zabrániť tomu, aby tvorcovia boli okrádaní o svoje autorské diela. A nejde iba o autorov, ide aj o nás, spotrebiteľov je v našom záujme, aby boli na internete hodnotné diela a preto budem hlasovať za túto smernicu. Máme tu modrú kartu od pani Konečnej. Obyčajne v rozprave každý aj neakceptujeme, ale teraz pani Konečná dostane slovo, nech sa páči. Ak akceptujete, pani Šojdrová, áno, ďakujem. Ďakujem pani predsedajúca. Ja by som sa chcela kolegyne opýtať, keď hovorí o antikampanii, ako sa jej zdá to, že aj niektorí zástupcovia českých vydavateľov sa nám vyhrážajú, že dúfajú, že novinári urobia všetko preto, pretože tí, ktorí budú hlasovať e, proti názoru českých vydavateľov, tak im voliči dajú stopku. My budeme blokovaní v českých médiách. E, čo je to za kampaň, keď hovoríte vy o nejakej antikampani? Je to vydieranie, nič viac, nič menej. A to podstúpeme my, ktorí iba máme iný názor. Ja by chcela... Chcela by som povedať, že to, čoho si vážim na celej tejto diskusii, je otvorenosť, transparentnosť a napokon demokraticky rozhodneme. Ak sa nechávate vy vydierať, to je vaša vec, ja sa vydierať nenechám. Kampaň je kampaň, sú predložené argumenty a je na nás, aby sme tie argumenty zobrali do úvahy a aby sme trvali na riešení, ktoré bude spravodlivé, ktoré bude dobré pre autorov, ktoré bude dobré pre spotrebiteľov spotrebiteľov, nenechajme sa manipulovať, obhajujme, argumentujme a hlasujme. Mr. Lopez. Pán López Aguilar, jedna minúta, nech sa páči. Áno, takmer tri roky eh, na tom pracujeme a mali by sme sa dopracovať k nejakému spravodlivému záveru, ktorý bude vyvážený. Ale nedá sa eh, povedať, že by sa Európsky parlament nesnažil Eh, chrániť práva autorov. Eh, ide o tých kultúrnych tvorcov, ide o ich slobody, o ich tvorbu. V španielskej ústave je to takto zakotvené, je to zakotvené v charte základných práv a my sa snažíme eh, tých, ktorí tú ochranu najviac potrebujú chrániť. A v tom hodnotovom reťazci sú kultúrni tvorcovia naozaj najslabším ohnívkom. Veľké platformy tie obchodujú s našimi dátami, ale neplatia dane, e, organizujú e, veľké trolovacie kampane, e, aby vydierali. A podľa tejto smernice internet bude aj naďalej existovať, ale zúčastnení budú lepšie chránení. Predsedajúca prerušuje. Vážená pani predsedajúca, ja chápem, že veľkí internetoví giganti Google, Amazon, Facebook, Apple, ja už sa, ako sa všetci volajú, sú samozrejme proti tomuto návrhu smernice, pretože ich zisky sú tým pádom ohrozené zisky, ktoré tu roky, rokuce nazbierali v Európe e, ponúkali obsah bezplatne, obsah od európskych autorov. Ja chápem, že pani Julia Reda je proti tomu, pretože je za uh, teda všeobecné zvládanie piratstva. Samozrejme, nie nadarmo sa tomu hovorí pirátska strana, strana, ktorá je proti autorskému právu. Ja chápem, že niektorí z, z pravého spektra sú proti tomu zo zjavných dôvodov, pretože sú proti Európskej únii. E, tí e, pravicoví extrémisti. Ale nechápem, že národná kultúra, európska kultúra nie je, e, teda, že, že, že sú proti tomu a ju ale takto chránená. Ďakujem pekne, pán Pimento López. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Je to boj gigantov, je to súboj gigantov a nemá to nič dočinenia so záujmami veľkých alebo malých. Naozaj ide o eh, zdieľanie obsahov bez toho, že sú tvorcovia riadne odmeňovaní. Je to nerovnosť a je to prekerná situácia pre dotknutých. Ohrozuje to eh, slobodu tlače, eh, kultúrnu tvorbu a vždy budú monopoly a koncentrácie v digitálnej oblasti. Predložili sme návrhy ktoré dávajú kultúrnym tvorcom tlači a tak ďalej možnosť žiť zo svojej tvorby. Je to dôležité pre kultúru Európy a e, pre slobodu tlače. Samozrejme je potrebné, aby e, obsah sa mohol voľne šíriť bez filtrov, ale e, je to tak, že veľkí majú obrovské zisky na úkor kultúrnych tvorcov. Pani Virkunen na jednu minútu, nech sa páči. Pani predsedajúca, v tejto smernici o autorskom práve tá smernica nie je dokonalá, ale je výsledkom 5 rokov rokovaní a je to dobrý kompromis. Chcela by som poďakovať Axelovi Fosovi za prácu, ktorú odviedol ehm, uprostred všetkého tohto konfliktu. Je dôležité zabezpečiť práva e, tvorcov, a pre, pani predsedajúca prerušuje, e, nefungovalo tlmočenie, takže e, začnite ešte raz. Pani predsedajúca, táto smernica o autorskom práve určite nie je dokonalá. Čas, e, zriedkavo naša legislatíva dokonalá je, ale je výsledkom 5 rokov práce a je to kompromis, za ktorý chcem veľmi pekne poďakovať Axelovi Fosovi a každému, kto sa podielal na tejto práci za všetko, čo teda urobili. Musíme zabezpečiť, aby e, práva producentov boli chránené aj v digitálnom veku. Je to dobrý princíp. Aj v digitálnom svete je dôležité poznamenať, že smernica o autorskom práve neporušuje slobodu prejavu. Neznamená to, že filtre tu majú niečo blokovať. Znamená to, že tie sieťové platformy, ktoré sa sústredujú na komerčnú propagáciu e, e, diel, na ktoré sa vzťahujú autorské práva, e, tých sa to bude týkať. Budú potrebovať licenciu, súhlas a toto je dobrý princíp. Ďakujem pekne, pani Gepard. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Sú dva dôvody, prečo by sme nemali súhlasiť s touto smernicou. Poprvé, startupy nie sú naozaj vyňaté a po troch rokoch budú nútené prevziať tie filtre veľkých firiem, čo je fantastický biznis model pre veľké americké firmy a to asi nechceme. Ani len to, na čo je tá smernica vlastne určená, jej pôvodný účel, teda primeraná odmena pre autorov a umelcov, ani to nie je zabezpečené, pretože tie práva sú úplne rozriedené v úvodných ustanoveniach a to naozaj nechceme. Chceme silné práva pre kreatívcov. Tie nie sú zabezpečené, pretože iba tí, ktorí pracujú pre vydavateľstva, sú obsiahnutí v tej ochrane a všetci ostatní, ktorí pracujú úplne voľne a slobodne, nemajú túto ochranu a myslím si, že to je nesprávne. And this is the last... A posledná rečnička v rámci voľnej rozprávy pani Kosta. Prezident. Ďakujem pekne, pani predsednička my, Európania, by sme mali byť ambiciózni. S našou smernicou by sme mali svetu ukázať, že aj v digitálnych systémoch nie je možné porušovať práva osôb, nie je možné platiť za prácu a profesionalita by mala byť odmenovaná. Táto uh, zasašujúca kampaň proti je neakceptovateľná. Dnes sa snažím snažia chrániť komerčné zájmy. Pozrime sa na veľké digitálne firmy, ktoré to celé financujú cez reklamu. Ale autory nie sú primerane odmeňovaní. Musíme e, veľké platformy zo Silicon Valley, musíme im toto všetko vysvetľovať, slobodu prejavu a podobné uh, koncepty. Predsedajúca, uh, tlmočníci žiadali, aby ste trošku spomalili, máte ešte 15 sekúnd. Ah, sorry. If you wish to No ak ste, chcete využiť, e, ale je to úplne na vás. Nepočujem vás, pani, keďže nemáte nastavený mikrofón. Máte 15 sekúnd. Áno, áno, to je môj problém. E, taký krátky čas. Ide nám o ochranu kultúrnej rôznorodosti, intelektuálnej činnosti. Ide o profesionálnu prácu novinárov milióny pracovných miest od toho závisia v hudbe, v, v žurnalistike a všade ide o prežitie voľného, e, skutočného žurnalizmu. Ale nechceme e, zotročiť kultúru, chceme tu mať povinné výnimky pre celú Európu, pre všetkých, ktorí nesledujú žiadne komerčné účely. Ďakujem pekne. Pán Ferry, vy ste sa hlásili? Takže je tu možno trošku nedorozumenie. Neboli ste na mojom zozname. Dostanete teraz slovo. A ešte SAD, kto bol uh, na zozname. Pani Ward, obávam sa, že je tu naozaj veľa prihlásených. Asi nedostanete slovo. Uh, uh, preverím si to s našimi službami, ako sme na tom s časom. Viem, že je to pre kolegov veľmi dôležité. OK, Mr. Free, if you take the floor. Nech sa páči. Pán Free, máte slovo na jednu minútu. Prosím, dodržte to jednu minútu. Ďakujem pekne, pani predsedajúca o čo vlastne ide v tejto smernici a prečo vlastne bola táto smernica predložená. Nie kvôli tomu, že ľudia majú problém pristúpiť, mať prístup ku kultúre online. Nie sú tu stránky, kde e, ľudia majú byť zaplatení spravodlivo za ich e, prácu. A tieto stránky sú k dispozícii verejnosti a teraz e, sú už aj kriminalizovaní, pretože e, vlastne využívajú prácu iných ľudí alebo profitujú z práce iných ľudí. Takže musíme o tomto uvažovať takýmto spôsobom, čiže keď niekto žije zo svojej práce, tak e, nie je, ak sú dobre odmenení, tak môžu z toho žiť, ale ak nie sú odmenovaní, tak e, potom majú problém e, sa uživiť. A myslím si, že európsky občania boli manipulovaní. Ďalšia rečníčka, pani Grapini. Ďakujem pekne. Už aj z tejto našej dnešnej rozpravy vyplýva, že musíme upraviť internet. Existujú tu rôzne názory, dokonca aj v rámci jednotlivých politických skupín a my sme vychádzali z toho, že Máme tu zaručiť slobodu prejavu, ale zároveň musíme chrániť aj autorov, umelcov, tvorcov, tak aby sme zabezpečili im príslušné odmeňovanie. Potrebujeme taký digitálny trh, aj kultúru. Bez kultúry to nejde. A ľudia, ktorí sa tu pohybujú, ktorí tu tvoria, musia tiež do seba za to zaplatené. Nie je to ideálne, ideálne články 11, 13, nie je to pro, ideálne, je to veľký problém. Mali by sme o tom hlasovať, tak aby sme urobili krok pred a tak, aby sme mohli túto veci nadalej lepšovať, ale keď nič neurobíme, žiaden ďalší krok, tak neurobíme vôbec nič ani pre digitálny trh, ani pre autorské práva, ani ich ochranu a nebude z toho žiaden úžitok. Preto by som bola za to, aby sme hlasovali aj o týchto článkoch sporných e, predsedajúca. Nemôžem dať každému slovo, e, nevajte sa. E, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. E, prvýkrát som hovoril o tom, že treba vrátiť tento text a tento návrh komisie, aby sa snažila zabezpečiť lepšiu rovnováhu medzi právami sietí a tvorcami. To sa aj snažili. Je treba zabezpečiť v autorskom zákone správne odmerovanie autorom v digitálnom svete a presne toto som chcel. A o tom myšlo. Ale teraz vidíme, že občania boli predmetom, vystavení lobbystom a platobne sa snažili chrániť svoje privilégia. Internet ale však je niečo iné, to je niečo, čo sa vyvíja. Často sa to vyvíja aj turbulentne a je to všetko vo virtuálnom svete, kde sú tie hranice akoby neboli vymedzené a tiež e, trialóg ani nerozhodol o nejakej cenzúre. Išlo o to, aby sa potvrdili princípy zodpovednosti týchto online platformiem zodpovedné za to, čo zverejňujú na svojich platformách. Ďalšia rečnička. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Chcela by som povedať, že je to veľmi kontroverzná diskusia. Je dobré, že tu máme kontroverznú diskusiu, pretože máme demokraciu, ale tu čelíme nevyhnutnej čelíme regulácii digitálneho trhu a to je spojené s veľkými vášňami, ale zároveň je to aj veľká príležitosť a ja som šokovaná z toho, čo sa tu deje, pretože v súčasnosti tu dochádza k deformácii digitálneho trhu a o čo ide vlastne v tejto smernice regulovať autorské práva pritom. Ja si myslím, že sa dosiahla veľká rovnováha. Prečo sme tak veľmi proti regulovaniu? Veď regulovanie nepredstavuje zákaz, vyznamená to len vytvoriť určité normy preto, aby všetci, ktorí sú na trhu, podobne či už je na digitálnom, finančnom alebo inom trhu, mali pravidlá hry a tých sa držali. Preto poďme aj hlasovať za túto smernicu pani Ward. Nech sa páči. Ja hovorím e, ak za lejbristov o kultúre v EÚ a ako niekto, kto pracoval v kreatívnom sektore ako zakladateľka malého e, podniku, ktorá pracovala v digitálnej sfére. Toto je najväčšia reforma autorského zákona EÚ za posledných 15 rokov a e, obmedzí právomoci či moc gigantov vrátanie spravodajstva a zabezpečiť takisto, aby tvorcovia boli spravodlivo odmenení za svoju prácu a tento balíček bude riešiť nespravodlivú situáciu ne, pesnička musí byť, e, mať 15 miliónov videní, kým e, môže auty, umelec získať takú odmenu, ako má priemerný e, príjemca v Británii. Čiže filmári a iní tvorcovia musíme dostať odmenu za svoju prácu, čiže tu dochádza k odmeňovaniu a stimulovaniu kreatívneho sektoru. Chcela by som poďakovať organizáciám ako napríklad Directors UK a UK Music, Rečnička je prerušená. Prepačte, hovorí predsedajúca, musím e, vás prerušiť. Teraz dám slovo predsedovi komisie, komisárovi Ansipovi, aby reagoval. Ďakujem pekne, vážená pani predsedajúca. Ja by som chcel poďakovať e, váženým poslancom Európskeho parlamentu za túto rozpravu. Mnohí z rečníkov hovorili o tých eh, filtroch eh, pre eh, plody, pre nahrávanie. Avšak tieto nahrávacie filtre vonkoncom nie sú spomenuté ani v samotnom texte smernice, ale ako všetci vieme, už sú využívané veľkými platformami. Z keď sa zriedi táto smernica, neodstráňa sa tieto filtre a smernica naopak e, potom bude poskytovať našim občanom e, žiadať o o to, aby získali povolenie k tomu, že či si môžu niečo, e, niečo stiahnuť a nahrať. A toto je veľké zlepšenie súčasnej situácie. Pokiaľ ide o hlasovanie o tejto auto, smernici, to je o tom, aký má odkaz Európa tvorcom v Európe. Je to jednoduché. Nám na tvorcoch záleží, my vás chránime tak, aby ste mohli pokračovať vo svojej dôležitej práci a prispievali našej kultúre. Kultúra je to, na čom je postavená európska spoločnosť. Je to zdrojom našich hodnot a našich inšpirácií konečnými príjemcami tejto smernice budú občania Európskej únie alebo Európy. Modernizovaná legislatíva zlepší práva a prístup k európskym e, umeleckým e, prácam, odmení prácu novinárov, tiež sa zlepší e, možnosť Európy riešiť komplexné právne výzvy, ktoré sú v priestore online my eh, chápeme, že sú tu rôzne názory, rôzne hlasy a je to bežné v takejto dôležitej rozprave. Vypočuli sme si rôzne názory a rešpektujeme všetky, avšak veríme, že výsledok, ktorý je, alebo text, ktorý je výsledkom trialógu, je vyvážený a prináša eh, náš cieľ modernizovať európsky autorský zákon je čas e, už vystúpiť alebo urobiť ten správny krok a pripraviť autorský zákon európsky pripravený pre digitálny vek. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne aj spravodajcovi pánovi Osovi, ďakujem pekne aj všetkým steným poslancom, predseda. Ďakujem pekne pán podpredseda Ansip, všetkých vás pozdravujem. Začínam našu spoluprácu, nastúpil nový predseda, teraz by som dal slovo spravodajcovi Axelovi Vosovi, nech sa páči. Ďakujem pekne pán predseda. Aj pri niektorých výstupoch v dnešnej diskusii opäť vidíme, že určite sa stratil akoby smysl, o čo tu ide, pretože táto reforma nebude predstavať nejakú cenzúru, skôr nejakým neobude obmedzovať e, slobodu vyjadrovania či prejavu. My sa snažíme tu zabezpečiť e, právnu spravodlivosť a chrániť autorské práva alebo autorov a umožniť aj užívateľom e, využívať Google, Facebook, YouTube. Tu e, vlastne urobili z toho e, búrku a šírili dezinformácie, aby ovplyvnili verejnú mienku, ukazovali, aké je to jednoduché. Vlastne je to aj, ukázalo sa, aké jednoduché je ovplyvniť hlavne mladých ľudí ľahko. A preto ide aj o to, že či parlament, aj naša demokracia ešte sa dokáže presadiť voči takýmto silným gigantom, mocným gigantom, pretože ide o ochranu základného práva, o ktorom tu hovoríme. Ide to o vlastníctva, o právo na duševné vlastníctvo a v celom rade ide aj o spravodlivú odmenu pre autorov dnes je to v našich rukách, eh, aby sme zachránili európske kultúrne dedičstvo a aby sme to nenechali eh, na využívanie technologickým monopolom. Tiež v našich rukách leží aj náš eh, európsky priemysel, aby sme ho chránili a poskytli mu túto ochranu. Preto by som vás chcel podporiť, aby ste podporili dnešný návrh, aby sme mali vyváženú reformu. Ďakujem pekne. Predseda, ďakujem pekne pánovi poslancovi spravodajcovi. Týmto končím rozprávu a hlasovanie je dnes. Teraz prejdeme k ďalšiemu bodu nášho dnešného rokovania a konkrétne správa pán Drea Kocolina, ktorá sa týka Európskeho e, fondu regionálneho rozvoja a kohezného fondu, teda fondu súdržnosti, tak by som dal slovo pánovi Andrejovi Kocolinovi na začiatok. Ďakujem pekne. Takže dnes a zajtra budeme hlasovať a tým vlastne aj odovzdáme veľmi dobré dedictvo budúcemu parlamentu, teda výsledok trialógu s komisiou aj s radou. E, kohezný fond a regionálneho rozvoja to sú hlavné nástroje verejných investícií v Európe na obdobie 2021 až 2027 aj napriek škrtom v rozpočte, ktoré predložila komisia, ktoré sú pre nás neakceptovateľné. Takže nie je to žiaden luxus, ale zároveň to nie je ani mrhanie verejnými prostriedkami. Regionálna politika predstavuje vytváranie pracovných miest, znamená to schopnosť, ekonomický rast, udržiteľný rozvoj, zlepšenie kvality života občanov vo všetkých regiónoch a vo všetkých mestách EÚ. A sú to zásadné nástroje v boji proti nerovnostiam medzi rôznymi územiami, regiónmi alebo medzi samotnými občanmi. A, takže ak to nepríjmeme, tak to bude krok späť, pretože týmto vlastne opustíme aj perifériu. To sa napríklad stalo v Portugalsku, Grécku, Taliansku, Írsku, e, po ní v posledných, v posledných rokoch že išlo o to, aby sme zachránili naše dedičstvo, aj napriek tomu, že sme 10 rokov škrtali v rozpočtoch a sme tieto politiky masových investícií sme zoškrtali aj v strategických oblastiach a došlo k dramatickému zníženiu prostriedkov. Aj v tomto kontexte e, má regionálna politika ešte väčší význam. A členské štáty, teda tie, ktoré sú akoby dobiehajú, tak tam alebo sú zaostalejšie, tam potrebujú nie, e, tieto investície. Máme tu 5 priorít, predovšetkým i inovácie, inkluzívny rozvoj, zelenšia Európa, Európa, ktorá bude znižovať emisie CO2, e, ktorá bude schopná sa postaviť e, voči zmenám v energetike, Európa, ktorá bude lepšie prepojená, ktorá zlepší mobilitu osôb, je to Európa, ktorá bude sociálnejšia, inkluzívnejšia, ktorá bude chrániť sociálne práva, vytvára aj nový akoby welfare pre európskych občanov. Je to Európa, ktorá bude bližšia občanom, ktorá bude presadzovať udržateľný rozvoj, integrovať mesta, obce, vidiek. Takže toto je naša voľba, o ktorej teraz e, budeme rozhodovať aj v tejto politike súdržnosti v rámci Fondu regionálneho rozvoja. Tu však ale musíme určiť všetkým regiónom, e, ktoré majú menej ako 30 z cieľa pre životné prostredie, preto je treba zabezpečiť flexibilitu, aby tieto regióny takisto mohli sa lokálne rozvíjať. My sme minimálny limit financovania zvýšili o 10 ktorý je určený mestám, teda veľkým aglomeráciám a zároveň sme zaviedli absolútnu novinku a to 5 z toho e, musí byť vyčlenené pre malým obciam, teda naozaj znevýhodneným, ako napríklad tým, ktoré sú v horách. Takisto sme chceli podporovať e, programy verejnej správy, kde by sme, sa nám podarilo zabezpečiť aj nástroje pre lepšiu prúžnosť pri financovaní strategických investícií. Takže my sme naozaj urobili vynikajúcu prácu a chcel by som sa poďakovať všetkým kolegom, ktorí prispeli k tomuto veľkému úsiliu. A teraz je to už na nás, teda na tom, ako budeme hlasovať dnes budeme mať rozpravu, teda hlasuje sa zajtra. Ešte sú tam niektoré otvorené otázky, ako napríklad otázka životného prostredia, pretože tu ide o konkrétne záujmy našich občanov a o tom je treba diskutovať, ale obraciam sa na vás všetkých. Hlasujme a skúsme zahlasovať za tento nástroj, lebo je inovatívny a bude schopný generovať rast a rozvoj v Európskej únii. Predseda za Európsku komisiu požiadam pani, eh, pani Jourovou. Vážený pán predseda, vážení poslanci, zajtrajšie hlasovanie je ďalším milníkom v eh, rokovaniach po 2020 o zdieľanom riadení európskych eh, fondov, konkrétne Fondu regionálneho rozvoja a kohezného fondu, pretože toto sú hlavné investičné nástroje v výskumu, inováciách, zmene klímy, prepojení a sociálnych infraštruktúrach. V mene Európskej komisie by som chcela poďakovať spravodajcovi pánovi Kocolinimu ako aj iným poslancom Európskeho parlamentu z výboru REGI a z iných výborov za efektívnosť a kvalitu práce za taký krátky čas. Môžeme len polutovať, že majové voľby sú už tak za dverami. Ehm, že napriek tomuto veľkému úsiliu e, sa načasovanie prvého čítania neumožní e, už e, umožniť trialóg, aby sa začal ešte počas tejto legislatúry. Keď sa pozriem na správu vo výboru REGI, tá komisia uznáva, víta snahu pre, priblížiť politiku bližšie k teritoriálnej realite každého regiónu, aby sa zabezpečilo, že žiaden región nebude zostane pozabudnutý avšak e, aj keď my zdieľame ciele, nevždy sme sa zhodli na najbližších nástrojoch, ako tých, sa k ním dopracovať. Chcela by som pozorniť na dva, dve otázky. Jedna vec e, sú tematická koncentrácia a druhá vec je rozsah e, podpory. E, pokiaľ ide o koncentráciu zdrojov e, k limitovanému počtu e, priorít, ak by sme to teda nazvali tematickou koncentráciou, to je kľúčový princíp, ktorý zabezpečuje efektívnosť investícií, aby sa fondy nedistribuovali aby sa distribuovali rozumne a to teda tematická koncentrácia by mala byť eh, ponechaná, ale takáto politika by mala eh, podporovať eh, naše spoločné ciele k inteligentnejšej a zelenšej Európe a koncentrácia na národnej úrovni. To neznamená, že bude viac centralizácie. Práve naopak umožňuje lepšiu flexibilitu pri vytváraní regionálne koncentrácie, pre, pre, Prahy regionálnych koncentrácií a členské štáty, kde majú, ktoré majú vzťahy medzi vládami a lokálnymi partnermi, majú postavené na dôvere, tým sa to ľahko dosiahne. A pokiaľ ide o ciele, komisia navrhla jasnú víziu na definovanie širokých e, cieľov politík inteligentnejšej, zelenšej a lepšie prepojenej a sociálnejšej Európy konkrétne ciele, to sú tie ciele na druhej úrovni, tie nie sú určené na to, aby vyčerpávajúco popisovali rôznych, rôzne opravnené aktivity, skôr iba naznačujú ich účel. To bol vlastne ďalší krok od kroku, od, od prístupu postavenom na krokoch k výsledkom a E, však žiaľ sa nám nepodarilo dosiahnuť vzájomnú dohodu v tejto, tomto posune keď chceme zadefinovať obsah konkrétnych e, programov, ako to navrhoval parlament, e, konkrétne pokiaľ ide o širokopasnové siete, mestskú mobilitu, podporu športu, vidiek a podobne, toto by možno rozriedilo tematickú koncentráciu a podporilo um, tieto eh, podprogramy, než keby sme použili ten teritoriálny princíp. Eh, komisia takisto zabezpečila financovanie na niektoré obla- eh, oblasti, kde neboli dostatočné investície strany EÚ, ako napríklad do skladok a tiež ďalšie, aby sa aby sa zabránilo investovaniu do fosílnych palív by sa obávame, že pozmeňujúce návrhy Európskeho parlamentu by mohli viesť neefektívnosti investícií. Napokon komisia by chcela uviesť, že ustanovenia, ktoré sa týkajú paktu stability a rastu, by nemali eh, by mali využívané sektorálnou legislatívou komisia navrhla existujúce nariadenie o všeobecných eh, eh, ustanoveniach by mali byť vedené prostredníctvom princípu makroekonomickej kondicionality. Ja sa teším na vhodnú e, diskusiu a ďakujem pekne. Predseda, ďakujem pekne. Máme jednotlivé, e, máme tu e, stanoviska jednotlivých výborov, rozpočtového, eh, kontrole rozpočtu, životného prostredia, eh, transportu a turistiky, eh, polnohospodárstva, kultúry a vzdelávania. Takže prejdeme k jednotlivým vyjadreniam za výbory. Pán Oldbricht ako prvý, pán predsedajúci, pani komisárka. Veľmi sme si, z, my sme si vypočuli pani komisárku jej kritických úvah týkajúcich sa Európskeho parlamentu a ako začiatok diskusí to vyzerá byť zaujímavé. Musíme povedať, že parlament, Európsky parlament e, je za to, aby sa e, zjednodušila celá procedúra, aby sa znížil počet cieľov, aby sa e, prepojili jednotlivé cieľa. O niektorých veciach má parlament trochu odlišné, odlišný názor od Európskej komisie, pre všetkým, čo sa týka postavenia, postavenia jednotlivých cieľov ale ide o to, aby e, tam ne, ne sa nedosahovala nižšia efektivita, ale vyššia koheznosť, väčšie prepojenie tých jednotlivých e, spoločen, programov spoločenstva e, tak či onak my si myslíme, že Európsky rozvojový fond, čo sa týka e, finančných otázok, je dobrým, e, dobrou, e, dobrým návrhom a podporuje, podporuje samozrejme aj názor Európskeho parlamentu a v rámci tých pozmeňacích návrhov, ktoré sme podali. Ďakujem mene pán Derek Volkan v mene výboru pre roz, kontrolu rozpočtu. Ďakujem pekne. Tieto fondy naďalej budú najdôležitejšími nástrojmi a v budúcom viatočnom finančnom rámci budú predstavovať asi 25 finančného rozpočtu, preto bude dôležité, aby sa zabezpečilo to, že prostriedky sa použijú efektívne. A účinne, ale takisto uznávame, že to, sú to dôležité fondy a preto vítame aj mnohé z návrhov, ktoré predložil spravodajca, možno, že aj komisia. Ja som konkrétne chcel aj privítať iniciatívu alebo návrh e, a prideliť e, poprvýkrát prostriedky vidieckým oblastiam, pretože pamätáme sa, že vidiecké oblasti niekedy boli vy e, pozabudnuté v koheznej politike. Takisto by som chcel povedať, pán predseda, že som trošku sklamaný, že v budúcnosti Wales nebude bude môcť využívať štrukturálne fondy. My sme boli veľkým príjemcom štrukturálnych fondov a žiaľ už nebudeme môcť využívať v budúcnosti. Chcel by som povedať, že ERDV je, je veľmi dôležitý zdroj e, financovania. Ja dúfam, že Británia neodíde a ak odíde, tak naďalej tieto fondy budú veľmi úspešné a verím, že parlament bude tieto fondy budovať aj, budovať aj z budúcnosti. Ďakujem veľmi pekne v mene výboru NV, pani Konečná Katarina. Dobrý deň, ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúca, vážená pani komisárka, vážené dámy a pani kolegovia. Dovolte mi za výbor, ktorý res, reprezentujem, povedať následné stanovisko. My sme sa zhodli na skutočnosti, že je potrebné e, zabezpečiť viac prostriedkov pre infraštruktúry chujovnejších členských štátov, tak by mohli byť splnené, e, splnené ciele v rámci e, klimatických zmien a dopravy skladania odpadkov. V mnohých eh, krajinách podporujú tieto, eh, predstavujú tieto fondy celkom 50 verejných investícií a bez eh, týchto fondov nemajú možnosť tieto štáty realizovať tie opatrenia. Som sklamaná, že sa nerealizovali naši, naši že sa nie, naše um, návrhy z cieľa 3 po cieľ 2 uh, pri uh, boji s klimatickými zmenami nerealizovali a nepodporili uh, zo strany komisie. Preto je potrebné, aby, sa, aby členské štáty mohli, inf, mohli z týchto fondov financovať rozvoj infraštruktúry pre vozidla s nízkymi emisiami takisto opatrenia proti suchám, povodniam, proti hlukovému zamereniu a znečisťovaniu e, sa majú financovať takisto z týchto fondov. Ďakujeme a tešíme sa na spoluprácu. Ďakujem veľmi pekne v mene, v mene výboru pre dopravu pani Revol Dallon Bonfoy. Ďakujem pekne, pán predseda, kolegyňa, kolegovia. Revízia tohto fondu je obrovská výzva pre naše územie. Na financovanie e, projektov v prospech e, občanov treba ich efektívne riadiť, čo najbližšie k obyvateľstvu, posilniť úlohu regiónov pri riadení a takisto tu musí byť manévrovací priestor pre e, kolektívne orgány, najmä v oblasti dopravy. Ako spravodajkyňa pre výbor pre dopravu sa chcem vrátiť k pôvodnej myšlienke nášho na teda komisie, aby sa z pôsobnosti vylúčili e, e, investície napríklad do e, letiskovej infraštruktúry, ekonomický rozvoj, sociálna súdržnosť a ekologická tranzícia si vyžadujú sústredenie, aby sme podporili trvalo udržateľný rozvoj. Musíme financovať dopravnú infraštruktúru v súlade s rešpektovaním životného prostredia. Pokiaľ ide o letiska, ktoré boli predmetom živej diskusie v tomto pléne, pripomínam e, e, rozumné opatrenia. Naša politická rodina dala pozmeňovacie návrhy na to, aby bolo, boli umožnené investície do starých letisk s tou podmienkou, že sa budú zlepšovať na zlepšovaní environmentálnej bilancie. Takže toto je konkrétne opatrenie v prospech boja proti klimatickej zmene. Prerušuje predseda, pre, vypršal vám čas musím vám oznámiť, budem skutočne e, rigorózne e, e, kontrolovať rečnický čas, pretože už teraz máme pár minút o polneškanie, takže ako ďalší pán James Nicholson v rámci výboru pre polnospodárstvo a vedecký rozvoj ten tu nie je, takže pán Bogdan Zdrojevský. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. A dovolte mi, aby som začal od spomienok. Spomienok od začiatku, od začiatku práce tej, tohto parlamentu. Možno tá kozná politika nebola kritizovaná, ale bola, eh, sa spochybňovali niekedy ciele a eh, skutočnosti. Eh, nám sa v Polsku, my sme v Polsku mohli zrealizovať vynaloženie európskych, množstvo, obrovského množstva európskych prostriedkov. No a podali sa nám zrealizovať veľmi dôležité ciele. Takže je táto kohezná politika je dobrá, je dobre e, ukotvená, ale e, je takisto veľmi doho- je dohodnotený. Je, je to, je, um, sú tu jej veľmi dôležité hodnoty. S pánom Olbrichtom sme hovorili o tom, že treba tú politiku ešte posilniť. Myslím si, že je potrebné zracionalizovať ciele z takisto určité veci skorigovať, ale vo všeobecnosti si myslím, že je to dobrý dokument, pozitívny a je to pozitívny na finalizácia celej diskusie na túto tému. Ďakujem, teraz pokračujeme vystúpeniami v mene politických skupín a to je pán poslanec Ramon eh, Luis Valkanza Siso za EPP. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Dovolte mi povedať, eh, že vďaka práci za posledné mesiace sa nám podarilo zlepšiť pôvodný návrh komisie a máme takisto za to, že tieto fondy súdržnosti, e, teda e, tento fond súdržnosti a e, rozvoje pomoci musí financovať tiež rôzne opatrenia po katastrofách, zemetraseniach a Eh, záplavách, lebo členské štáty niekedy nemajú potrebné zdroje práve na odstránenie následkov týchto katastrof. Je potrebné, aby sme mysleli aj na periférne regióny a aby sme eh, zamedzili napríklad exotu, eh, uniku ľudí z vidieka, čo je veľký problém napríklad v Španielsku. Takisto je potrebné z, tohto, z týchto fondov podporovať rozvoj podnikania, je potrebné stimulovať tie oblasti, kde, sa, kde existuje tzv. demografický handicap keď nám sa podarilo, že boj pre, proti vystiehovaniu ľudí, ktorý je, ktorá je veľmi aktuálna téma, ktorou sa zaoberáme, e, je e, treba revitalizovať naše obce a, za, a presadzovať zelenú ekonomiku a inovácie. A je potrebné takisto e, mobilizovať prostriedky a je potrebné garantovať, že ten, kto bude mať nejaký podnikateľský zámer na vidieku, je potrebné uh, zjednodušiť mu ten postup, aby ho mohol zrealizovať takisto digitálne technológie, ktoré budú vylepšovať uh, verejné služby a, a, a samozrejme je potrebné napomáhať porovnosti. My sme za Európu vidieka, e, pretože toto je dôležitá budúcnosť. Ja som veľmi rád, že sa nám podarilo skonsolidovať celý systém, že e, môžeme podporovať rovnosť, rovnosť všetkých rodín a domácností bez hľadu na to, v ktorom regióne a kde žijú. Ďakujem veľmi pekne. Vidím, že je to skôr skutočne veľmi zaujímavá diskusiu a zaujímavá diskusia, že sú tu záujemci o diskusiu na galerii. takže ako ďalší pán Viktor Bostinaru. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci, pani e, komisárka. Je dôležité e, povedať, že náš pán spravodajca veľmi dobre pracoval, s nami spolupracoval. E, čo sa týka rozpočtu, tu nie som veľmi spokojný, ale Text správy, eh, ktorý pán spravodajca predložil pre dva fondy, myslím si, že je to najlepšia alternatíva eh, a pozmeňovacie návrhy, ktoré idú proti tomuto textu, tieto by sa eh, mali zamietnúť. Myslím si, že text je skutočne ekologický, o tom som presvedčený, ale všetky investície, napríklad e, e, e, do, to, to je e, neracionálne. My nesmieme investovať do fosilných palív. Napríklad, samozrejme, je to možno e, tak, že to prichádza z krajín, ktorí to využívali a ostatné členské štáty sa na to prizreli, ale e, Títo chcú e, ďalej e, pracovať na infraštruktúre plynu. Ako ďalší e, za európskych konzervatívcov a reformistov pán Rafael Fito. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ja sa chcem poďakovať pánovi správodajcovi a chcem sa poďakovať všetkým kolegyňam a kolegov, ktorí prispeli pozitívne vo našom vo výbore, pretože ten text je vyvážený. Dovolte mi len poznamenať zo pár vecí tak ako e, iní kolegovia, čo sa týka krátení, e, tak e, musím povedať, že teraz sa nedá pracovať už tak, ako sme to skutočne predstavovali. A teraz tri také zásadné otázky. Za prvé je to, to rýchle, rýchla reakcia, to rýchle konanie Takže je to tak, že um, by sa to malo používať alebo aplikovať od roku 2021. Teraz uh, ďalšia poznámka. Mali by sme uh, si pozrieť, čo sa týka tých povinností a záväzkov uh, tieto v jednotlivých regiónoch uh, musíme uh, svoje záväzky uh, nejakým spôsobom dobehnúť. A za tretie, e, tieto fondy je potrebné skutočne nasadzovať cieľene a tam, kde sú potrebné. E, nech sa páči, v mene liberálov. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Pani komisárka, kolegyňa Kobiva, v prvom rade chcem poďakovať spravodajcovi a všetkým kolegom z výboru REGI za e, profesionálne pripravenú správu o návrhu nariadenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja a e, fonde súdržnosti. Návrh Európskej komisie, na ktorom sme pracovali, jasne predstavuje mm, stanovisko pre väčšiu efektivitu, flexibilitu a zjednodušenie Európskeho fondu regionálneho rozvoja a súdržne, fondu súdržnosti. Je Nesmierne je dôležité, aby tento odkaz ostal zachovaný v správe, ktorá bola prijatá e, vo výbore pre regionálny rozvoj. Chcela by som vyzvihnúť viacerých, viacero pozitívnych prvkov tejto správy. V prvom rade rastúci prínos Európskeho fondu k cieľom e, klimatickej zmeny 35 až 45 aj teda fondu sržnosti, Pokiaľ ide o e, mestský e, vývoj, návrh výboru REGI bol 10 vzhľadom na zintenzívnenie urbánneho rozmeru politiky súdržnosti s cieľom dosiahnuť naše ciele. Je tam niekoľko kľúčových prvkov v reformovanej politike súdržnosti s cieľom interakcie s inými politikami spoločenstva. Podporujeme tematickú koncentráciu na základe HDP a flexibilitu, adaptabilitu regionov. Druhá pozícia je zameraná na nižšie teda Európu s nižšími emisiami uhlíka. Vylúčenie investícií z financovania, tam by som chcela poukázať na to, že potrebujeme vyvážený prístup medzi realizovateľnými cieľmi a kritériami výnimiek. Ďakujem veľmi pekne a v mene GUE pán Davor Škrlec. Zahvaľujem, gospodine predsjedavajući. Ďakujem pekne, pán predseda pani komisárka. Asi všetci sa tu zhodneme na tom, že Fond súdržnosti a Európsky fond regionálneho rozvoja sú pre členské štáty veľmi dôležité, aby dosiahli pokrok v tých regiónoch, kde, mm, ktoré určite zaostávajú, aby sa teda priblížili k vyvinutým krajinám, rozvinutým krajinám a prostriedky musíme investovať e, do spoločných hodnot. Ako tieňový spravodajca musím povedať, že som sklamaný s výsledkom našej práce na tomto spise, pretože e, nedosahuje takú úroveň ambície, ako navrhovala Európska komisia. Vieme, že mnoho prostriedkov sa vynaložilo na nesprávne účely, investície do fosílnych palív, do plynovej infraštruktúry, všetky tie veci, ktoré neprispejú k implementácii dohodnutých politík v tomto parlamente, ako je cirkulárna ekonomika a tak ďalej. A budeme hlasovať aj o poslednom prvku energetickej únie, ale vzhľadom na tento návrh nebude možné, aby členské štáty efektívne využili verejné prostriedky z európskych fondov na svoj vlastný rozvoj v tejto súvislosti. Ďakujem pekne. Ďakujem, pán poslanec. A teraz za GUE NGL Pani poslankyňa Martina Michels. Pani eh, komisárka, kolegyňa, kolegovia, áno, Fond regionálneho rozvoja ostáva zmysluplným prostriedkom rozvoja najmä vidieckého prostredia a teda eh, spolu so sociálnym vyrovnaním európskych regiónov je nenahraditeľný. Nové je zameranie sa na zelenšiu Európu. Aj to vítame. Avšak nejde o dekoratívnu kozmetiku, ide o zásadnú socioekonomickú rekonštrukciu. Chceme vyzvihnúť jednu vec. Socioekonomická zmena v myslení a štruktúrálne zmeny nie sú zadarmo. Konkrétne žiadame vo všetkých regiónoch minimálny podiel 40 mm, prostriedkov RDF v oblasti socioekonomickej zmeny. Ehm, po druhé, odmietame, aby v ambicioznom katalógu socioekonomickej rekonštrukcie e, boli investície do budovania letísk alebo do uh, fosílnych e, technológií, technológií na fosílne palivo, že toto by sa malo podporovať. Po tretie, integračné projekty musia byť nezávislé od e, e, podporovateľné nezávisle od imigračného statusu imigrantov. Treba tu aktívne tvoriť a ako ľavica sa toho budeme naďalej pridržať. Ďakujem pekne. V mene EFDD Pani poslankyňa Rozada má to. Prijatie v prvom čítaní, prijatie tohto nariadenia v prvom čítaní pre EFDD, ERDF, e tam sú dva problémy. Jednak rozsah pôsobnosti, spolufinancovanie s členskými štátmi, pakt stability, financovanie fosílnych palív. Prečo nemôžeme občanom povedať, že už x krát e, tu boli zásadné veci odmietnuté, pokiaľ ide o podporu regionálnych e, orgánov. E, Greta Thunberg má fantastickú iniciatívu, štrajk za klímu, ale my tu pripúšťame nebezpečné výsled- výnimky a máme tu teda mm, prostriedky na financovanie fosílnych palív, takže poprosila by som o to, aby ste podporili e, pozmeňovacie návrhy na boj proti klíme. Ďakujem teraz e, pán poslanec Stuger. E, ďakujem, pán predseda. Regionálny rozvoj je incestným variantom rozvojovej pomoci. E, presúvajú sa tam daňové prostriedky v rámci Európy bez toho, aby sa dosiahli akékoľvek výsledky. Prostredníctvom rozvojovej pomoci tie peniaze ani nejdu od bohatých k chudobným, nie. Peniaze idú od strednej triedy k superboháčom vo východnej Európe a tí majú celú, rád, celú armádu poradcov a právnikov a e, tak povediac e, sa m, živia z týchto dotačných hrncov, ktoré vedia veľmi rýchlo vyprázdniť. Na nemi poplatník je ten, ktorý má smolu. Kedy to konečne prestane? Ďakujem pekne. Pán Stugert je tu modrá, otáz- modrá karta, otázka na vás. Príjmate? Nech sa páči. To... Veľmi pozorne som počúval vystúpenie pána Štugera. Hovoril o incestnom variante. Ja som úplne zaskočený teraz, lebo nikdy sme ho nevideli vo výbore REGI, keď sa diskutovalo o výsledkoch 7. správy o súdržnosti. Najväčšie investície v tomto období išli do tých najchudobnejších častí. Ako môžete takéto niečo povedať? Vy ste úplne stratení. Prečítajte si prosím svoje dokumenty. Môžete sa k tomu vyjadriť? Okay. Ďakujem pekne. To je jasná otázka s jasnou odpoveďou. Vo výbore REGI sa vylievajú prostriedky daných poplatníkov, vylievajú sa do východnej Európy, kde som bol ja, ja som bol v Rumunsku, v Bulharsku, aby som si to pozrel na vlastné oči, kam tie peniaze smerujú. Peniaze idú boháčom, ktorí si stavajú krásne budovy, stavajú si zámky, aby tam išli turisti, ale do týchto kútov nikto nezablúdi. A ak tam idú peniaze holandských daných poplatníkov, tak som proti tomu. A následuje pán poslanec Papadakis. Τα γνωστά παραμύθια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κυβερνήσεών της επαναλαμβάνει η πρόταση κανονισμού. Príliš βέλα κρίκο πρένιτς. nič. Hovorí sa fondoch na boj proti chudobe, za zamestnanosť a tak ďalej. Test bolo Grécko. Počas kapitalistickej krízy sme dostali množstvo fondov, ale chudoba sa iba prehlbila, stále viac bolo nezamestnaných a tak ďalej a tak ďalej. A to preto, že po e, daňových zvýšeniach teda o zvýšeniach daní, peniaze posilňujú monopoly. A žiadne prostriedky sa neinvestujú do infraštruktúry, proti zemetraseniam, potopom a tak ďalej. Čiže naozaj len monopolom to slúži. A tzv. kondicionalita, a tie zvýšenia daní, e, to spôsobuje, že peniaze idú bohatým, čiže ľudia budú na tom, e, budú ďalej bojovať za reformu aby sa prostriedky vynakladali naozaj tam, kde to prospeje ľuďom. Ďakujem. A následuje pán poslanec Lambert van Nisleroy. Ďakujem pekne, pán predseda, vážená pani komisárka, spravodajcovia. Budem hovoriť po holandsky. Prioritu dávame mestám z 5 na 10 ale ešte tu máme 2,4 miliardy na posilnenie úlohy dedín a vidieckých e, komunít. V budúcnosti 8 miliónov ľudí sa vysťahuje z dedín do miest. A mnohí mladí ľudia, ktorí majú dobré vzdelanie, sa ani nikdy nevrátia. A aké to bude mať dôsledky? V oktobri sme v uznesení sa zasadili za to e, to bude aj počas ďalšieho predsedníctva na programe. Zasadzovali sme sa teda za to, aby sa vytvorila lepšia infraštruktúra, inteligentná infraštruktúra. Fond súdržnosti, Fond regionálneho rozvoja sa má použiť na cieľený rozvoj a na zjednodušenie znie. Je to super, ale čo sa vlastne deje? Vidím tam akési e, E, rozvedenie. Poznatky sú moc a moc treba využiť, treba využiť poznatky, im treba produkovať a importovať inovatívne, treba inovatívne pracovať. A to platí pre celú Európu, musí to platiť aj pre východnú Európu, pretože to je vlastne tá pristávacia dráha pre nové hospodárstvo, ktoré by sme tu chceli mať od roku 2021. Toto je moje, moje posledné vystúpenie ako holandský zástupca tu a Rád by som bol zažil, keby tie šance boli rovnaké na oboch stranách Európy. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, hovorí predseda. Zatiaľ sme v polovici rozpravy, len čas beží. Teraz má slovo pani Liliana Rodriguez. Ďakujem pekne, pán predseda. Zdá sa, ako keby sme sa už teraz e, vzdávali, e, alebo oddávali sa e, volebnej kampanii a Myslím si, že tu v Portugalsku je nedostatok morálnej čestnosti. Pokiaľ ide o koheznú politiku, táto je veľmi dôležitá a musíme naďalej pracovať na tom, aby sme znižovali nerovnosti medzi krajinami a regiónmi a potrebujeme to predovšetkým pre európskych občanov. Toto sú samozrejme aj politiky, ktorú berú do úvahy aj určité prírodné nevýhody, ako napríklad tie najvzdialenejšie regióny a podobne. Preto sme aj zahrnuli aj určitú záruku, že tieto najvzdialenejšie regióny budú podporované týmito fondami napríklad v oblasti ochrany prírody a v niektorých iných eh, cieľoch politik Eh, infraštruktúra bola eh, pre letiska boli z, týchto, pod, tejto podpory napríklad vylúčené. Predseda, ďakujem pekne. Teraz pani Rúža Tomašič, nech sa páči, máte slovo. Regionálny rozvoj je určite oblasťou, kde EÚ ponúka veľkú pridanú hodnotu tým, že e, združuje projekty na dobré projekty a prechádza tie, obchádza administratívne bariéry na rôznych úrovniach. E, krajina ako je Chorvátsko, z ktorej ja pochádzam, kohezný nástroj je veľmi dôležitý pre nás, aby sme dohnali členské štáty. Tiež chceme mať rovnakú úroveň a aby sme si udržali ľudí v našej krajine, pretože bez bez ľudí nemôžeme mať lepšiu budúcnosť. Keďže som členkou výboru pre regionálny rozvoj a ja som aj z Chorvátska, podporila som tento nový prístup, lepšie zadefinovať ciele a politiku orientované na budúcnosť a väčšiu podporu s trvalúžateľným a zeleným riešeniam. Ešte raz by som chcela zdôrazniť, že je dôležité pokračovať v odstraňovaní finančných a zbytočných prekážok. Musíme takisto vzdelávať miestnych, miestne zúčastnené strany aj verejnosti verejnú správu a musíme zabezpečiť dostatok financií tým, ktorí predovšetkým, ktorí predovšetkým mali byť príjemcami týchto peňazí. Predseda, ďakujem pekne. Teraz eh, pán Omarji. Ďakujem, pán predseda. Pre mnohé regióny Európy sú tieto fondy e RDF eh, dôležitým roz, rozpočným prostriedkom v celom oceáne eh, úsporných opatrení a sú dôležité na zachovanie investícií. Pre regióny, ktoré sú uh, úplne na periférii, je pozícia nášho parlamentu taká, že uh, odmietame zníženie, ktoré navrhuje Európska komisia a um, pre Majot uh, to vrátime na úroveň predchádzajúceho programového obdobia. Čo sa týka ekofinancovania, aj keď komisia navrhuje, aby sa to e, navýšilo na 70 my navrhujeme, aby sa to navýhlo e, na 85 Myslím si, že po prijatí e, z obnovenej stratégie Európskej komisie nie je možné, aby komisia sa k nám nepridala v tomto stanovisku E, neoblomného hájenia e, týchto veľmi periférnych regiónov. Ďakujem. Ďakujem bardzo. Ďakujem pekne. Teraz e, pán poslanec Bogovič, nech sa páči. Regionálny fond, fond súdržnosti, to sú dva fondy, ktoré sú podstatné pre rozvoj v Európe. Je to tiež jedna z vízia EÚ, a je to dôvod, prečo súhlasím s tým, že absolútne netreba obmedzovať fondy, ktoré sú k dispozícii. Inak Európa eh, nedokáže zrealizovať svoje ciele. A mm, súhlasím so všetkými tými zelenými cieľmi, energetickú efektívnosť a tak ďalej, ale moje, som rád, že moje pozmeňovacie, môj pozmeňovací návrh bol tiež prijatý, že tých 5% eh, regionálneho fondu budú určené pre vidiecký e, priestor a 2,4 miliardy pre smart e, komunity. Ľudia naozaj utekajú z vidieka, ale budeme tiež schopní reagovať na takéto problémy. Umožní nám to e, vytvoriť pracovné miesta a zamestnanosť aj na vidieku. Pomôže nám to dosiahnuť modernejšie polnohospodárstvo tento typ zamestnanosti, decentralizované, napríklad sociálnej oblasti, to tiež treba využiť aj na vidieku, ako aj vo veľkých mestách. Zdravie, energetika, ktorá je decentralizovaná, to všetko ehm, vychádza aj, teda môže súvisieť aj s tými ehm, inteligentnými komunitami. Takže myslím si, že sme na správnej ceste. Ďakujem. Poslank. Ďakujem pekne teraz eh, pani poslankyňa Jofrida. Nech sa páči. Fond regionálneho rozvoja a fond eh, súdržnosti to sú hlavné nástroje eh, investícií do zamestnanosti ekonomického rastu a podpory regiónov. My sme v týchto rokoch pracovali na záujmach týchto regiónov, napríklad Sicília, môj región, kde bez štrukturálnych fondov by sme nemali žiadnu budúcnosť a je treba bojovať eh, proti prekážkam, ktoré bránia čerpaniu, ako napríklad sú byrokratické prekážky. A tiež pokiaľ ide aj o mieru spolufinancovania ktorú tiež predstavujú oneskorenia v týchto projektoch, pretože tu máme makroekonomickú kondicionalitu, čo ťažko ide v rozpore so teritoriálnymi záujmami. Je treba zabezpečiť také podmienky, aby mohli čerpať tieto fondy všetci tí, ktorí ich potrebujú a predovšetkým dúfajme, že tomu tak aj bude, pretože zatiaľ ešte stále je, sme ďalení situácii, kde by sme naozaj mohli všetkým poskytnúť rovnaké podmienky aj ostrovom. Preto je treba podporiť administratívne kapacity, ktoré budú poskytovať služby občanom, čo je nevyhnutný predpoklad. Len tak sa nám podarí prepojiť európske eh, občanov s úniou. Pán, pred, pán poslanec Buda, ďakujem pekne, pán predseda tieto fondy eh, majú za cieľ zlepšenie eh, hospodárskej, eh, hospodárskej sféry a takisto znižovanie rozdielov medzi jednotlivými regiónmi regiónmi. Ale je treba takisto aj uznať, že tieto politiky boli veľmi pozitívne aj tak v západnej, ako aj vo východnej Európe. A preto je dôležité, aby tieto investície do týchto fondov práve prispúvali aj širším e, digitálnym sieťam, e, zlepšeniu širokopásmovým alebo rýchlým e, sieťam, zlepšeniu mobility a podobne, výskum a vývoj E, sú závislia od investícií, hlavne od súkromných investícií, ale tieto musia mať najvyššiu prioritu v európskych politikách. Je dôležité, aby spolupráca medzi partnermi na lokálnej a národnej úrovni bola posilnená v rámci príslušnej krajiny, ale aj medzi krajinami predseda. Ďakujem pekne. Teraz pán poslanec Louis Joseph Manscourt. Merci, monsieur le président. Ďakujem, pán predseda. Pripájam sa ku kolegom, ktorí vyzvihli prácu nášho spravodajcu. Tento text z výborov Regi je veľmi relevantný, prispieva okrem iného k re regionalizácii a sflexibilneniu fondu ERDF a fondu súdržnosti a s cieľom dosiahnuť väčšiu efektívnosť a, na potieranie nerovnosti alebo rozdiel medzi regiónmi Umožní nám to, dúfam, podporiť ekonomickú a sociálnu a územnú súdržnosť eh, mm, čo najviac eh, najbližšie k potrebám našich regiónov a občanov. Ako zvolený zástupca e, francúzského zámorského regiónu chcem, aby sa zobrali aj e, do úvahy špecifika našich regiónov. ERDF je jeden z hlavných zdrojov financovania infraštruktúry, mobility, a um, ďalšieho. Takže prosím vás, aby ste konali v súlade s našimi klimatickými a ekologickými cieľmi, aby ste podporili pozmeňovacie návrhy, ktoré podala naša skupina. Ďakujem pekne za pozornosť. Ďakujem bardzo. Ďakujem pekne. Pani poslankyňa Klaudia Montero de Aguiar. Ďakujem pekne, pán predseda. Pani komisárka, eh, region, fond ten regionálneho rozvoja a kvalitný fond sú veľmi dôležité pre koherentnosť našich eh, regionov. Avšak eh, musím sa Žiaľ, je mi tu ľúto, že tu nie je pani komisárka Korina Kretu a tiež ani zastupca komisie, ktorý je zodpovedný za regióny, tu nie je prítomný. To je veľmi smutné v tejto správe E, e, socialistická vláda v Portugalsku aj tento parlament e, nesúhlasia s, do, so zhodou v prípade politiky súdržnosti a keď sa pozrieme na tieto nové opatrenia, ktoré sa týkajú nástrojov regionov ako napríklad Madeira, E, ide o to, aby sa zabezpečili investície do zamestnanosti, do mobility, do riešenia problémov s migrantami. Toto všetko sú kompromisy, ktoré sme dosiahli a ja dúfam, že bude tu aj kompromis v prípade povinnosti jednotlivých členských štátov. Aj to sa musí týkať Portugalska, e, pokiaľ ide o najvzdialenejšie regióny. Ďakujem pekne. Teraz má slovo pán Tonino Picula. Ďakujem pekne, pán predseda. E, kohezná politika, politika súdržnosti je kľúčom v podpore sociálnej, ekonomickej solidarity medzi regiónmi a je jedným z kľúčových výsledkov únie. Nový návrh má určité pozitívne ustanovenia, ktoré sa majú prispôsobiť v budúcnosti. Máme tu opatrenia, ktoré môžu zjednodušiť využívanie fondov, ale zvýšenie miery spolufinancovania ktorá je kladená pre, na, alebo pre, pre, mal, pre úroveň regionálnej vlády, to stiaží prístup k peniazom. My potrebujeme lepšiu flexibilitu a väčšiu kapacitu vo verejnej správe, pretože budúcnosť eh, týchto fondov závisí od budúcnosti rozpočtu. Eh, Brexit a neochota niektorých členských štátov e, zásobiť tieto fondy peniazmi, to všetko stiaží. Chcel by som poďakovať aj spravodajcovi za to, že vzal do úlohy e, článok 174, e, ktoré požadujú zahrnutie aj ostrovov. Ďakujem pekne teraz pani Kristín Westphal, pani Kerstin Westphal, ďakujem pekne pán predseda Áno, mne je veľmi ľúto, že ten kolega, ktorý e, nie je zaradený, odišiel a miesto toho, aby počúval túto diskusiu, pretože by sme nemuseli potom počúvať tieto hlúposti, pretože je to program pre rast pre všetky regióny a predovšetkým pre občanov. My chceme, aby silnejšie investície do modernej, digitálnej, zelenej Európy a sociálnej Európy, Európy ľudí nám je e, pre, e, do, do miesta, do, do, do vytieka. Ide o to, aby sa tu našli, aby sa investovalo do nových e, jobov, nových pracovných miest a práve pred európskymi voľbami je veľmi dôležité ukázať občanom, kam idú európske peniaze a e, za týmto je dôležité povedať e, občanom, že peniaze sa vám vrátia vám a sú to naozaj aj zmysluplné výdavky. Treba to občanom povedať. Ehm, a nebudeme, ale naša politická skupina nebude podporovať e, regionálne letiska, ktoré sa vonkoncom nevyužívajú, ani nechceme investície do fosilných palív e, chceme také investície, ktoré budú Európu robiť fit. Ďakujem pekne. Ďakujem bardzo. Predseda, ďakujem pekne. Teraz pani Irače Garcia Pérez, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Asi pred rokom a pol sme obdržali tu v tomto snemovni správu eh, a som bola autorkou o tom, ako môže politika eh, súdržnosti bojovať proti demografickým výzvam a proti úteku exodu z eh, vidieka. Presne toto teraz potrebujeme v Európe. A keď odsúhlasíme toto nariadenie, tak v reálnom živote ukážeme, ako môže tento nástroj bojovať proti úteku a exodu ľudí z vidieka aj prostredníctvom pozmeňujúcich návrhov sa určuje, že aspoň 5 e, peňazí z regionálneho rozvoja sa musí venovať riešeniu demografického problému v regiónoch. Tiež e, sa musia vyčleniť osobitné prostriedky na prístupovú dohodu v rámci boju proti demografickým výzvam, ktorým sa potýkame v Európe v súčasnosti. To je nevyhnutné pre vidiecké oblasti je potrebná kohezná politika, taktiež regionálna politika, aby sme ponúkli nádej všetkým tým, ktorí trpia v súčasnosti, teda ja by som rada uvítala toto nové nariadenie, ktoré citlivo reaguje na naše výzvy. Ďakujeme pekne. Teraz sa nasleduje spontánna časť rozpravy KHDI. Vzhľadom na pokročilý čas by som rád navrhol, aby sme dali e, každej politickej skupine troch rečníkov. Teda najskôr pán Francisco José Milan Mon. Nech sa páči. Európsky fond regionálneho rozvoja je veľmi významný nástroj, tak ako to už zaznelo. Aby sme podporali rovnaký rozvoj regiónov v Európe, chcel by som sa povenovať problémom osobitne v Galícii. Mám na mysli demografické výzvy a taktiež starnutie obyvateľstva. Ale aj detské škôlky. A je to vec, ktorá sa týka geografických a demografických aspektov ale musíme hľadať relevantné kritéria aj pokiaľ ide o distribúciu týchto fondov, ako už hovoril aj kolega, v súvislosti s pozmeňujúcimi návrhmi. Predovšetkým, pokiaľ ide o tie zóny, tie oblasti, ktoré predstavujú demografickú výzvu. Predpokladá sa, že tieto územia si budú vyžadovať určité osobitné, špecifické podmienky aj z hľadiska investícií. Takže pokiaľ ide o asociačnú dohodu, tak tam musí byť zahrnutý aj aspekt financovania takýchto zón a oblastí. Ďakujem. Ďakujem pekne, pane. Pán Blanko López má slovo. Ďakujem za slovo, pán predseda. Ak existuje nejaká základná hodnota v rámci Európskej únie, tak je to solidarita a sociálna spravodlivosť a preto by sme nemali ustúpiť ani o krok, pokiaľ ide o aspekt konvergencie medzi regiónmi. V tomto Európsky parlament zohráva veľmi významnú úlohu, keď berie do úvahy aspekt demografický. Preto musíme bojovať proti tomu, aby dochádzalo k odnudňovaniu niektorých oblastí a k starnutiu populácie v daných oblastiach. Preto musíme budovať v sociálnom modeli také podmienky, ktoré budú na prospech Európskej únie. Čiže v tomto zmysle hovoríme o sociálnej Európe a musíme obhajovať rovnoprávnosť, sociálnu kohéziu, teritoriálnu kohéziu. A je to ozaj veľká výzva pre oblasti, ako je tá moja, odkiaľ pochádzam, teda ide o Galíciu. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ďalším rečníkom je pán Hatlan. Ďakujem za slovo, pán predseda. Európsky fond pre regionálny rozvoj a kohezný fond sa ukázali ako veľmi efektívne nástroje v otázkach kohezie v rámci EÚ a aj pri odstránení rozdielov medzi regiónmi. Umožňuje nám to podporovať miestny rozvoj na vidieku aj v mestách. Umožňuje nám to podporovať digitálne technológie a malé a stredné podniky. Vítam tento vyvážený dokument, ktorý spravodajcovia predkladajú a práve je tu zmienka aj o rozvoji železníc. Práve to nám umožní zvýšiť flexibilitu aj z hľadiska investícií, pretože dôsledkom tohoto potom bude fakt, že členské štáty budú môcť lepšie rozhodovať o týchto otázkach. Ďakujeme. Ďalším rečníkom je, je pani poslankyňa. Ďakujem za slovo. V sobotu e, milión, viac, e, teda vyše milióna ľudí e, v Londýne demonstrovalo proti Brexitu. A vieme zase, že situácia z hľadiska postojov je iná na severovýchode e, anglická. Ale keď sa teraz robil prieskum ohľadne sociálnych postojov, tak je to iné než pred troma rokmi. A vieme tiež, že z Európskeho fondu regionálneho rozvoja sa tiež veľa investovalo aj v rámci obdobia 2014 až 2020. Išlo aj o významnú podporu miestneho podnikania. Hovorí eh, sa, že áno, to sú hlavne peniaze daňových poplatníkov britských občanov. Áno, ale ide to eh, práve o otázky ekonomických potrieb, nie politických preferencií. Ako sa stane severovýchod, bude mať garantované milióny libier. Keď budeme mimo EÚ, budeme proste závisieť len od vlády eh, v Londýne a od jej <laughs> milosrdného rozhodovania. Ďakujem pekne, hovorí pán predseda. Slovo má pani Maletič. Ďakujem za slovo, pán predseda. Kolegovia už hovorili o význame Európskeho fondu regionálneho rozvoja a kohojacného fondu, aké sú tieto dôležité pre každodenný život našich občanov. A práve ide o aspekty podpory infraštruktúry, ale tieto peniaze taktiež poskytujú priestor pre otvorenie sa teritoriálnemu rozvoju a pokiaľ vieme, z hľadiska eh, investícií do vidieka, tam nejaké veľké sumy nešli. Hovoríme ale o tzv. smart villages, inteligentných obciach. Tam stoja pred nami ozajstné výzvy. Chceme dosiahnuť harmonizovaný rozvoj v rámci Európskej únie, aby všetci občania EÚ mali patričnú životnú úroveň. A preto tento rozpočet ráta aj s týmito fondmi. Ide o to, aby sme dokázali reagovať na potreby našich občanov a aby sme zabezpečili rovnaké podmienky pre všetkých v rámci EÚ. Ďakujem. Ďalší rečník. Pani komisárka Jourová, chcem poukázať na to, že tento parlament naozaj robí veľké kroky z hľadiska legislatívy, aj pokiaľ je o tieto dva fondy. Proste dávajú sa obrovské milióny aj v rámci súčasného viadočného finančného rámca na tieto fondy, jednak 272 a 46 miliard na jeden a na ten druhý fond. Takže týka sa to infraštruktúry pre všetkým oblasti dopravy, ale musíme zdôrazniť aj aspekt boja proti klimatickým zmenám. Čiže v tomto ohľade hovoríme aj o význame obehovej ekonomiky. Preto chcem naznačiť, že by sme nemali proste uplatňovať nejaké výnimky, pokiaľ ide o financovanie z týchto fondov, ak teda sa nebude rešpektovať environmentálna legislatíva a aspekty obehovej ekonomiky. Ďakujem. Žiaľ, hovorí pán predseda, už meškáme, už nemôžem dať priestor ďalším rečníkom, pretože o 12.30 presne musíme začať hlasovať a ešte máme jednu tému. Pani, komisária, pani komisárka, máte slovo, nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Dámy a páni, dnes tu hovoríme o veľmi dôležitej téme, Hovoríme o budúcom rozpočte, o koheznej politike, o budúcnosti rozvojového fondu. A <laughs> v podstate nehovoríme len o peniazoch, hovoríme o politike, ktorá vychádza zo solidarity. Hovoríme o politike, ktorej účelom je pomôcť regiónom, kde ešte ostáva dosť veľký kus práce, ktorý treba zrealizovať, aby sa zabezpečila zamestnanosť a mnoho ďalších dôležitých vecí. Čiže nie je len o peniaze, ale aj o peniaze. A to sa týka aj budúceho programovacieho obdobia, kde na oblasť regionálneho rozvoja budeme mať menej prostriedkov. Čiže musíme tejto situácii čeliť a musíme si dobre rozmyslieť, kam budeme investovať peniaze. A dnes e, sme tu počuli vyjadrenia hlavne na túto tému. A vieme teda, že keď má menej peniazy a pritom mm, chceme urobiť viac pre občanov. Takže musíme sa pridržiavať určitých princípov, ktoré sú zdravé a musíme inteligentným spôsobom a udržateľným spôsobom investovať. Ja stále vidím pred sebou tisíce, desať tisíce nových pracovných príležitostí, rozvoj priemyslu, čistejší vzduch, čistejšie rieky. Proste viditeľné výsledky e, z hľadiska investícií, ktoré už e, boli v rámci európskej koheznej politiky uplatnené. A preto sa snažíme dosiahnuť ešte lepšie výsledky z hľadiska využitia finančných prostriedkov. Musíme sa tematicky zamerať, aby sme dokázali dospieť k lepšej pridanej hodnote. Chcem poďakovať vášmu parlamentu za výbornú prácu, ktorú ste vykonali a v podstate zajtra e, dôjde k prvému čítaniu a e, hlasovaniu o tomto materiáli a týka sa to legislatívneho procesu na všetkých frontoch, ktoré e, tento postup by sa mal rozbehnúť už v oktobri tohto roku. To sa týka nielen faktu, že v tomto roku musia byť prijaté nariadenia, ale aj v členských štátoch a regiónoch musia sa pripraviť patričné dokumenty a aby to bolo tiež na čas. Komisia nebude súhlasiť so žiadnymi takými návrhmi, ktoré by mohli ohroziť e, projekty, ktoré súvisia s e, Fondom regionálneho rozvoja a s kohezným fondom. Pokiaľ ide o otázku inteligentnejších miest alebo obcí, No, môžem povedať, že celé 10 ročia kohezná politika EÚ sa snažila vyvážiť rozvoj medzi mestami a vidiekom a toto by malo ostať zachované aj z hľadiska budúcnej, budúcej koheznej politiky. Takže aj nové predpisy prichádzajú s novými cieľmi v tom zmysle, že sa bude posilňovať udržateľný rozvoj aj v mestách, aj na vidieku, aj v pobrežných oblastiach. Ide o to, aby došlo ku integrovanému prístupu k rozvoju. Očakáva sa, že sa zlepší aj koherencia a strategické plánovanie. Ďakujem vám veľmi pekne. Ďakujem pekne, pani komisárka. Slovo má Pán spravodajca Andrea Kocolino. Ďakujem pekne. Zajtra v hlasovaní myslím, že vyjadrime spokojnosť s kompromisom, ktorý sa nám podalo dosiahnuť aj napriek rôznym kritickým vyjadreniam, ktoré zazneli v dnešnej rozprave, aj vo svetle pozmiatých návrhov. Chcel by som na záver rozpravy to zhrnúť nasledovne. Myslím, že e, sa zhodujeme s komisiou v zásadných otázkach. Posilnili sme však regionálnu dimenziu. Inak by to bola zmena, ktorá by nemala žiadne dopady, čo sa týka otázok životného prostredia. Tento program sa z hľadiska finančných zdrojov výrazne sústreďuje na otázky životného prostredia na miestnej, regionálnej, národnej úrovni. 30 prostriedkov to pokrýva, tiež je dôležité uvedomiť si, hlavné zásady, ktoré sa odsúhlasili v nariadení CPR v otázke flexibility, aby sa posilnilo spolufinancovanie a tiež, aby sa uvoľnili prostriedky a aby sa viac posilnili strategické investície. Myslím, že môžeme byť s výsledkom spokojní. Je to veľmi významný krok a chcem sa poďakovať všetkým rešikom, ktorí toto spomenuli v rozprave. Chceme sa teraz zamerať na realitu, na tých, e, ktorí trpia najviac v dôsledku buď demografických zmien, v dôsledku nedostatku zamestnanosti, alebo tiež v dôsledku nedostatočného pôsobenia e, štátu alebo nevhodného poskytovania služieb. Chceme posunúť e, Európu na vyššiu úroveň aj prostredstvom koheznej politiky. Tá ovplyvňuje veľmi priamo milióny európskych občanov a tí sa môžu stať skutočným centrom našej pozornosti. Dúfam, že zajtrajšie hlasovanie zhľadáme tento trend najmä aj eh, takto tesne pred voľbami. Dúfam, že sa nám podarí vyslať jasný signál, aby sme sa posunuli na ceste k rastu a k rozvoju. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Týmto je rozprava ukončená. Blahoželáme spravodajcovi. Hlasovanie prebehne zajtra. Teraz prejdeme k ďalšiemu bodu na našom programe. Ide o spoločnú rozpravu na tému dodávanie digitálneho obsahu a online predaj tovaru. Je to správa pani Gebhardt a pána Axela Fossa. zmluvy o dodávaní digitálneho obsahu a digitálnych služieb a potom ďalej je tu správa pána Pascala Arimonta, tá sa týka zmluv o predajoch tovaru. Najskôr dostáva slova pani Gebhardt. Ďakujem, pán predseda, pani komisárka. V tomto parlamente eh, neustále zažívame rozvážajúce chvíle. V tomto prípade eh, sú eh, dlhodobo zaražajúce vyjadrenia, ktoré zaznievajú v kontexte tejto správy. Táto legislatívna správa je dôkazom toho, že legislatívny argument obstaje vtedy, keď protistrana práve trví opak a nemá na to vhodné argumenty. My sme prosím som týchto dvoch sesterských smerníc urobili toho veľa na prospech európskeho spotrebiteľa a jeho ochranu. Spotrebiteľské právo sa dá aplikovať práve vtedy, keď spotrebitelia neplatia tvrdou menou, ale keď ide o komercializáciu osobných údajov zo strany podnikov, napríklad tým, že sa využíva cieľená adresovaná reklama.

Inteligentný hardware musí byť interoperabilný, aj to je dôležitý predpoklad. Spotrebiteľ má nárok na aktualizácie v softvéru, e, ktoré povedú k dlhšej životnosti a lepšej funkčnosti tzv. inteligentných výrobkov. Bez e, takéhoto funkčného softvéru by strátili úžitok a efektivnosť takéto zariadenia. Ďalej e, teda prenosnosť obsahuje tiež dôležitá. Je dôležité aj krátkodobo, aj dlhodobo zaistiť pri využívaní sociálnych sietí alebo e, služieb cloud alebo rôznych iných prostriedkov toto zaistiť. Zachovanie minimálnej miery harmonizácie, e, čo sa týka lehôd, zaručných lehôd, dajme tomu predlženie lehôd alebo taktiež presunutie dôkazného bremena zo 6 mesiacov na 1 rok alebo v niektorých prípadoch dokonca na 2 roky. Myslím, že týmto sme vniesli do tejto legislatívy e, také komponenty, ktoré spôsobili, že tieto smernice sa navzájom doplňajú a to e, aj vďaka spolupráci so spravodajcom Arimontom a tým pádom sme dosiahli čo najlepší výsledok e, a to sme napokon mali aj stanovené ako cieľ, aby sme dosiahli to najlepšie pre spotrebiteľa. Spočiatku to vôbec nebolo až také samozrejme, pretože tri roky e, sme museli veľmi tvrdo bojovať za to, aby sa to podarilo presadiť v takejto podobe. Aj komisia nevždy súhlasila a ani pravica tu v Európskom parlamente nie e, vždy bola ochotná e, niektoré veci akceptovať, ale napokon sa podarilo to presadiť a tiež s pomocou našich eh, veľkých tímov, eh, teda konkrétne môjho eh, týmu, ktorý ma neochvetne podporoval, sa by dopadlo dosiahnuť v tomto legislatívnom procese. Zaznievali rôzne výsmešné vyjadrenia. Spomínam si, keď som povedala, že chcem presediť toto právo, že by sa tam malo rozpracovať, ale nemôže to byť len právo v jednom členskom štáte. E, teda nikde sa nesmie znížiť už platný štandard v žiadnom členskom štáte. E, tvrdilo sa vtedy, že to je nepripustné, že chceme plnú harmonizáciu. Ak sa to všetko prevezme vo všetkých členských štátoch, tak sa to nebude dať obhajiť. A predsa sa nám to podarilo. Podarilo sa nám to aj vďaka spolupráci s komisiou, s pani komisárkou a tiež vďaka tomu, že v niektorých oblastiach sme presadili minimálnu harmonizáciu a tým pádom tam, kde existuje e, vyšší štandard, je možné ho zachovať. Populisti by boli radi, keby sme to robili inak, pretože tým pádom by nás mohli útočiť. Teda ja som veľmi hrdá na to, čo sme dosiahli a zároveň si myslím, že tým stanovujeme naozaj medzinárodne eh, vhodný príklad aj ostatným krajinám, z ktorého sa môžu inšpirovať. Ďakujeme pekne. Ďalej nasleduje pán Axel Foss ako ďalší spravodajca. Ďakujem, pán predseda, pani komisárka, drahá pani spoluspravodajkynia, pani Gebhardt. Najskôr sa chcem poďakovať komisii za e, tento veľmi pokrokový návrh, ktorý predložila e, v tejto úplne novej oblasti. A tiež sa chcem poďakovať aj svojej spoluspravodajkyni pani Gebhardt za túto intenzívnu spoluprácu, ktorú sme spolu absolvovali. A tom e, rokovaní sme sa dopracovali k pozitívnemu výsledku a k veľkému prínosu pani Gebhardt sa e, orientovala na ochranu spotrebiteľa. Ja som skôr zameriaval e, vzhľadom na e, svoje právne skúsenosti, skôr na digitálne zmluvné právne aspekty. A vďaka tejto spolupráce sa nám podarilo dosiahnuť tento optimálny výsledok. Myslím, že ten výsledok naozaj je rozumný a priateľný. Dlho sme síce museli za to bojovať, museli sme sa popasovať s rôznymi problémami, jednak otázka ako sa postaviť k ochrane údajov, ale tiež ako sa postaviť k autorským právam v tomto kontexte. Na druhej strane aj rozsiahli diskusie o tom, ako sa postavíme k inteligentným produktom, k inteligentným tovarom. To sa nám podarilo e, obsiahnuť v tejto smernici. Potom v rokovaniach s radou aj v súvislosti so správou, ktorá potom ďalej nasleduje. Správa Pascala Arimonda, to sa týka eh, hmotných tovarov. Eh, v tomto kontexte to tiež teda je relevantné. Chceli sme presadiť čo najširšiu plnú harmonizáciu, pokiaľ možno, so všetkými právnymi eh, aspektami, ktoré to zahrňa. Nechceli sme ponechať žiadne medzery pri prístupe k týmto inteligentným tovarom. A to malo za následok, e, že právne dopady oboch právnych aktov musia e, popisovať e, tú istú právnu realitu. Nie je prípustné, aby ten istý tovar, či si ho kúpim priamo fyzicky, či si ho kúpim na internete, alebo či si ho stiahnem z internetu, aby tam platili rôzne pravidlá.